Začali by sme tým, že príjmeme e, program. Má k tomu, prosím, niekto nejaké pripomienky alebo nejaké námietky? Nie je to tak, takže môžeme tým pádom prijať program. Aj zápisnicu z posledného zasadnutia. Ak by ste mali nejaké výhrady, tak e, sa obráte na sekretária do konca tohto zasadnutia. Inak to považujeme za schválené. J'avais reçu dans votre dossier Máte eh, aj odporúčania a rozhodnutia eh, koordinátorov z 21. novembra a 13. decembra. Tak máte niečo k mm, týmto dvom veciam. Obrate sa na sekretariát taktiež do konca zasadnutia. Ak nie, tak sa to bude považovať za schválené v navrhovanom znení. Ja nemám žiadne oznámenia. Pýtam sa, či komisia má pre nás nejaké oznámenie. Zdá sa taktiež, že nie. Nemáme ani žiadne otázky na komisiu. Takže dovolte, aby som privítala komisára Pibalksa. Ide o prvý zásadný bod nášho programu. Ide o to diskutovať s ním o pracovnom programe komisie na rok 2013, teda mm, obzvlášť v rozvojovej oblasti. E, to sa nazýva aj e, štrukturovaným dialogom. A zajtra taktiež budeme viesť takýto štrukturovaný dialog s komisárkou Georgievou a pôjde konkrétne o humanitárnu pomoc. Takže e, srdečne vás vítam, pán komisár, a dávam vám týmto aj slovo. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, vážení hostia, dámy a páni, je mi veľkým potešením byť tu dnes a e, opísať vám pokrok e, v oblasti rozvojovej politiky za tento rok a taktiež sa pozrieť spoločne s vami na budúci rok. Myslím, že sa dá povedať, že rok 2012 bol skôr dobrým rokom pre európsku rozvojovú politiku. Napriek mnohým výzvam sa nám podarilo zaručiť e, pozitívne vnímanie našej agendy pre zmenu a na novo nasmerovať našu rozvojovú politiku a tým e, zaručujeme naozaj účinnú pomoc e, priamo v teréne. Je to e, naozaj vítaná správa. Agenda pre zmenu spôsobila to, že mnohé členské krajiny teraz pristupujú spoločne k rozvojovej spolupráci, čo svedčí o tom, že sa naozaj uberáme správnou cestou. Súbežne EÚ si zachovala vedúcu úlohu na medzinárodnej rozvojovej scéne. V tento rok udržateľnej energie pre všetkých EÚ e, zohrala naozaj prominentnú úlohu pri vytváraní e, tejto agendy a to bolo uznané. Vznikli tak e, významné medzinárodné spojenectvá s partnerskými krajinami vznikla aj investičná sieť, e, zlepšilo sa investičné prostredie a taktiež e, darcovské krajiny podporujú úsilie krajín, sú mnohé inovatívne finančné nástroje a taktiež e, financie, ktoré uľahčujú prístup k moderným energiám. V apríli pán Barroso zaviazal EÚ k tomu, aby pol miliardy Európanov Eh, pomohlo eh, prístup k udržateľnej energii v rozvojových krajinách do roku 2013. Nik netvrdí, že to bude jednoduché. Naopak, bude to naozaj obrovská výzva. A EÚ však e, naozaj je schopná sa s touto výzvou vyrovnať. E, my sme odhodlaní podporiť udržateľnú energiu pre všetkých a odzrkadľuje sa to aj v práci, ktorú už odvádzame priamo v teréne. Snažíme sa, aby to bol úspech. Zároveň EÚ e, chce taktiež zlepšovať potravinovú situáciu, obzvlášť v oblasti výživy je tu tzv. sun moment a funguje to podobne ako udržateľná energia pre všetkých a taktiež už boli dosiahnuté podobné výsledky. ale úroveň e, pomoci EÚ e, nie je tak e, pozitívnou novinkou. Sú tu samozrejme pochopiteľné, aj keď polutovania hodné dôvody a teda znižila sa úroveň našich ambícií. Takže 0,7 to je náš cieľ, náš slub a to je zatiaľ skôr výzva a naozaj by sme boli radi, keby naozaj dotknuté členské krajiny zaručili túto sumu aj prostredníctvom dane z finančných transakcií, ale ja tvrdím naďalej, že EÚ musí dodržať tento slúb. Potvrdilo sa to aj na Európskej rade tento rok. Ak bolo rok 2012 dobrým rokom, tak vedzte, že rok 2013 by mal byť naozaj zlomový. V roku 2013 Budeme mať e, agendu pre zmenu, ktorá sa stane realitou. Budeme pracovať s partnerskými krajinami a zameriame sa e, na e, udržateľný, inkluzívny raz na správu, na ľudské práva, na ľudský rozvoj. Budeme naozaj vnímať pomoc ako katalizátor zmeny pre milióny na svete. Čiže Mali by sme sa zamerať na tých, ktorí to potrebujú najviac a mali by sme to naozaj e, zaručiť čo najfaktickejšie, aby tie výsledky boli čo najviditeľnejšie v teréne, aby mm, naozaj to boli dobre investované e, peniaze, takže budeme už spolupracovať s členskými krajinami v tomto záujme. Budú tu spoločné e, programy v aj dodatočných partnerských krajinách. Okrem agendy pre zmenu Eh, máme modernizovaný prístup k rozpočtovej podpore a to je trvalá charakteristika európskej rozvojovej politiky. Opäť ide o to dosahovať lepšie výsledky. Obmedzíme sa však na krajiny, o ktorých vieme, že využívajú prostriedky daňovníkov účinne ale zároveň e, bude zachovaná dobrá správa vecí verejných a ľudské práva. A zamerajme sa rozvo- rozpočtovou pomocou naozaj na e, dosahovanie zmien v konkrétnych odvetviach a e, na dosahovanie skutočných výsledkov a pridanej hodnoty. Naďalej budeme podporovať krajiny ktoré sú e, zraniteľné alebo e, v istej tranzícii. Bude tu špecifická pomoc na zaručenie dobrého fungovania štátu a zaručenia základných služieb pre obyvateľov. Uplatňovanie týchto e, princípov v praxi vydláždi cestu pre skutočne európsky prístup, aby sme mali predvydateľnejšiu a účinnejšiu rozpočtovú pomoc a podporu v európskych projektoch. V tomto čase minulý rok som predložil praco- e, návrh komisie pre e, nástroj vonkajších vzťahov. Išlo, e, bolo to v kontexte nadchádzajúceho viacročného finančného rámca. Ja by som bol sklamaný, keby naše navyšované prostriedky neboli e, vhodne alebo pozitívne vnímané, takže ja by som chcela zachovať takúto úroveň pomoci. Musíme vyslať silný signál na vonok a ja počítam s vašou podporou, aby ste mi v tom pomohli. A teraz by som chcel hovoriť o e, citlivej otázke delegovaných aktov. E, poznáte ma dosť dobre, na to, aby ste vedeli, že pripisujem veľkú hodnotu demokratickému e, demokratickej kontroly v demokratickom procese, aby tu bola rovnováha, aby sme mali na jednej strane e, funkčný systém, ale aj tú účinnú kontrolu a myslím, že na tom sa zhodneme, preto je tu spolupráca aj s kolegami z rady a pôjde o to nájsť naozaj mm, vhodnú mieru zapojenia parlamentu. Ďalšia veľká výzva, ktorá nás čaká v roku 2013, je nasledovná. Rámco, rozvojový rámec po roku 2015. Komisia príde s oznámením, kde sa naznačí vhodný rámec, v rámci ktorého by EÚ mala príjmať svoju e, pozíciu po eh, mileniových cieľoch eh, roz, eh, pre rozvoj. Bude to konkrétne po septembrovom zasadnutí OSN, kde sa bude o týchto témach hovoriť. A predtým ale bude vydaná správa panelom na vysokej úrovni, bude sa hovoriť o tom rozvojovom rámci po roku 2015. A ja som rád, že som toho súčasťou a spolu so správou generálneho e, tajomníka OSN pôjde e, opäť o rozvojové, e, udržateľné rozvojové ciele. Takže som rád, že môžeme hovoriť o tomto rámci podrobne už na začiatku budúceho roka. Ale ešte predtým chcem stručne naznačiť, ako ja osobne vnímam tento proces. Našou prioritou musí byť naozaj pokúsiť sa dosiahnuť existujúce miléniové ciele, rozvojové ciele. Myslím si, že tieto ciele naozaj boli e, úspechom. Nie je dôvod, aby sme sa e, nesnažili ich dosiahnuť teraz e, do konca roku 2015, ale musíme súhlasiť s tým, že Napríklad boj proti chudobe ešte ani, ani zďaleka nie je e, vyhratý a to by bol e, základ pre ďalší pokrok po roku 2015. Musíme využiť historickú príležitosť e, vykoreniť chudobu v tejto generácii. Nebude to ani zďaleka jednoduché, ale je to naozaj niečo, čo dosiahnuť môžeme. E, vykorenenie chudoby, to musí byť naša hlavná priorita, na to sa musíme zamerať. Ale myslím, že zaručiť e, slušnú životnú úroveň pre všetkých do roku 2013, to by naozaj mal byť základ našej práce. Musíme z toho spraviť realitu, ale to znamená, že sa musíme širšie pozrieť na otázky ľudského rozvoja a musíme stanoviť niekoľko základných princípov musíme e, mať e, pevný základ pre e, štáty, aby tu naozaj bolo sociálne zabezpečenie pre všetkých a taktiež základné práva pre všetkých na svete, aby to mohli očakávať od svojich vlád. Najneskôr v roku 2013 chudobné krajiny by naďalej dostávali rozvojovú pomoc od medzinárodného spoločenstva, ak by to bolo potrebné. A potom sú tu naozaj zraniteľné štáty alebo také, kde sú konflikty a tie treba e, posilňovať, aby bolo možné vyrovnať sa s násilím a nedostatočnou bezpečnosťou. Preto ide o to zaručiť demokraciu a ľudské práva. Treba vytvoriť priestor pre prosperitu a vytváranie pracovných miest. Tie e, mileniové rozvojové cieľa sú dôležité, ale nestačia same o sebe. E, pretože tá chudoba ostáva. Ďalšia vec, o ktorú chcem hovoriť, to je e, dobré spravovanie nerastného bohatstva. Napríklad aj príjmy z týchto nerastných surovín, e, zabranenie drancovaniu, spravodlivý prístup a rozdeľovanie príjmov. Musíme mať jasné politické ciele, ktoré budú chrániť naše prírodné bohatstvo pretože by sa mohol ohroziť už aj dosiahnutý pokrok. A opäť sa vraciam k tomu dôstojnému životu pre všetkých. E, musia tu byť rozvojové ciele a tie už máme v našej rozvojovej agende. A sú tu aj tri rozmery udržateľný e, rozvoj napríklad, a to by malo figurovať aj v tej agende pre rozvoj po roku 2015 Rio nebol úplným úspechom, ale e, položil tam základ pre pokrok pretože sa musíme zaoberať e, celosvetovou udržateľnosťou a hlavne klimatickými zmenami. A to, čo robíme v rozvojových krajinách aj v boji proti chudobe, je dôležité. Klimatické zmeny a ďalšie celosvetové výzvy e, zabránia alebo sa najviac dotknú tých krajín, ktoré nemajú dostatok prostriedkov, aby sa s týmito fenoménmi vyrovnali. A ciele udržateľného rozvoja musia byť konzistentné a súčasťou rozvojovej agendy OSN aj po roku 2015. A vytváranie takýchto cieľov to taktiež môže byť konzistentný proces musí to ísť ruka v ruke s rozvojovou agentov. Po roku 2015 EÚ chce zohrávať plnú, plnohodnotnú hodnotu v obidvoch procesoch a obidva musia byť plne inkluzívne. Je jasné, že práca tohto e, parlamentného výboru a váš prínos v akomkoľvek štádiu je naozaj veľmi cenný. A zameriame sa aj e, na naše e, pôsobenie vonok. Budete prizvaní na udalosti podujatia, ktoré zorganizujeme budúci rok. Chceme plne zapojiť aj verejnosť. Takže pre komisiu je najdôležitejšie v roku 2013 eh, bude, aby tá agenda bola naozaj eh, vhodne implementovaná a taktiež pôjde o to, aby Európa hovorila jedným silným hlasom aj po roku 2015 ale tam naše ambície nekončia. Vy ste demokraticky zvolení zastupcovia Európanov a taktiež odborníci a my si uvedomujeme, ako dôležitá je občianská spoločnosť a samozprávy pri e, rozvoji. V rámci viacročného, budúceho viacročného finančného rámca otázka finančnej podpory jednotlivých činností je naďalej na stole a zapojenie občiansko-právnych e, organizácií zaručí úspech e, investícií, ale aj samozprávy môžu zohrávať dôležitú úlohu. Môžeme e, lepšie reagovať na skutočné potreby, posilňovať samozprávu, decentralizáciu a územný prístup. Takže na začiatku budúca budúceho roka chcem ratifikovať strategické partnerstvo medzi EÚ a samozprávami a budeme mať rámec podpory samozpráv v rozvojových krajinách. A taktiež, ako som už viackrát povedal, udržateľné poľnohospodárstvo, potravinová bezpečnosť, výživa, to je naozaj zásadné pre rozvoj. Ja už som hovoril o našej kľúčovej úlohe. My sme modelom pre udržateľné poľnohospodárstvo a taktiež v oblasti výživy. Ak to bude všetko správne implementované, tak to naozaj, naozaj môže dosiahnuť, e, spôsobiť zmenu a prepojí to rozvoj s humanitárnou, humanitárnou pomocou. E, prídeme s balíkom v potravinovej a vyžovacej oblasti. Bude tam osvedčené postupy, ktoré by sa mali stať normami a chceme, aby členské krajiny nadviazali na naše spoločné záväzky v oblasti potravinovej bezpečnosti a výživy. EÚ bude teda zodpovedná za dosahovanie svojich e, záväzkov prídeme s návrhmi taktiež na začiatku budúceho roka. A ešte chcem zdôrazniť, že som pevne presvedčený o tom, že musíme naozaj dodržať naše sluby. EÚ si vedie veľmi dobre, čo sa týka poskytovania rozvojovej pomoci od vytvorenia e, rozvojových e, cieľov milénia v roku 2000. Spoločne EÚ a členské krajiny sú naozaj najväčšími darcami vo svete. Poskytujeme viac ako polovicu e, pomoci pre rozvojové krajiny, dokonca viac ako USA o 30 Ale okrem toho sme najväčším obchodným partnerom pre rozvojové krajiny a najväčšou ekonomikou a e, zaručujeme bezkvotový, bezbariérový prístup pre tieto krajiny. Môžeme byť pyšní na to, čo robíme, ale prosím som našej agendy pre zmenu sme slúbili, že spravíme ešte viac a je to správne. Takže budeme naozaj e, chcieť, aby sme dosiahli ten slub 0,7 rozvojovej pomoci a mm, pozrieme sa ešte raz na e, úroveň v roku 2013. Takže vážení poslanci, poslankyne, aj v týchto ťažkých časoch viem, že e, rozvojová spolupráca môže dosiahnuť ešte lepšie výsledky pre tých, ktorí to potrebujú najviac. Tie hlasy nie sú poči- počuteľné, ale naozaj počítajú s nami, aby sme za nich e, vystupovali. Takže počítam aj s vašou pomocou, aby som mohol hovoriť aj za nich. E, veľmi si budeme ceniť vašu podporu, je e, zásadná a dúfame, že rok 2013 bude najlepším rokom pre rozvojovú spoluprácu. Takže tu skončím a všetkým vám zaželám pokojné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového roka. Merci, monsieur le commissaire. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Pán Cortés Lastra. Sí, gracias, presidenta. Bueno, buenas tardes, comisario. Buenas... Hmm, veľmi pekne ďakujem, eh, pani predsednička, a vítam pána komisára medzi nami. V prvom rade Naozaj sme veľmi potešení e, tým, že ste k nám prišli a sme veľmi radi, že nám, ste nám povedali niekoľko slov o agende po roku 2015. Nemal by som začať tým, že by som hovoril o mileniových cieľoch rozvoja, pretože o tom ste hovorili vy a isté veci ste nám vysvetlili. Za to sme vám vďační a takisto ste e, sa vyjadrili tak, že ste skutočne prevzali na seba záväzok e, naozaj sa týmito vecami zaoberať. A pokiaľ ide o tieto mileniové ciele rozvoja, tie by mali naozaj byť e, dostatočne vhodné a na mieru šité, pretože tu ide o boj proti chudobe a samozrejme musíme sa zameriavať aj na obdobie e, po roku 2015. A my všetci v parlamente a v komisii sa budeme snažiť naozaj dosiahnuť veľmi ambiciózne e, mileniové ciele rozvoja, pokiaľ ide o budúcnosť. Samozrejme, že e, takým prelomom by mal byť práve ten rok 2015. Keď sa pozrieme na rozpočet a na nové oznámenie, ktoré ste nám predložili, kde je veľmi veľa um, veľmi jasne uh, e, zoštilizovaných, tak povediac, uh, červeným písmom napísaných vecí. A mnohé vlády to samozrejme prijali. V EÚ máme približne 120 takýchto podporných rozpočtov po celom svete, s ktorými pracujeme. Ale samozrejme, že pracujeme aj s mnohými krajinami, kde je veľmi vysoká miera korupcie. Takže ja by som chcel v podstate odovzdať nasledovné posolstvo. Budeme pokračovať naďalej v našej práci, pokiaľ ide o interné audity, a vy ste hovorili o dobrej governance, o riadení a vedení ako o kľúčovom kritériu. Uh, a to je mimoriadne dôležité. A chcel by som vám povedať niečo o podpore rozpočtu a o tých e, pocitoch, aké majú v mnohých krajinách ľudia v nadväznosti na to, že je viditeľná táto, e, nie je dostatočne viditeľná táto pomoc. A mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako by sme túto viditeľnosť mohli zlepšiť. A pokiaľ ide o vaše oznámenie v nadväznosti na sociálnu e, ochranu. A to som si naozaj veľmi pozorne prečítal. Tam hlavne samozrejme ide o implementáciu, pretože zatiaľ nebol vypracovaný implementačný plán a musíme naozaj zabezpečiť, aby to skutočne bolo v súlade s touto agendou e, pre zmenu. A pokiaľ ide o darcov a koordináciu, vy ste, pani predsednička, o tomto hovorili. A my sme bohužiaľ v tejto oblasti ešte nedosiahli dostatočný pokrok. Ja si naozaj myslím, že bude e, pod potrebné aj istú legislatívnu iniciatívu vyvinúť. Myslím si, že by sme mohli v to, tejto oblasti toho urobiť veľmi veľa. A chcel by som samozrejme vedieť, že aké je vaše stanovisko, pokiaľ ide o koordináciu medzi členskými štátmi a aj koordináciu v rámci EÚ. Veľmi pekne ďakujeme. Pán Görinc, má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať pánovi Pibalksovi za jeho prezentáciu situácie. Chcem sa mu poďakovať aj za to, čo povedal k samotnej podstate. Štyri pripomienky. Poprvé financovanie. Musím sa priznať, že prešlapujeme na mieste. A to ešte som optimista, pretože v podstate ideme vzad. E, e, rozvoj nepočka. Nemôžeme si nič nahovárať napriek e, všetkému, čo počujeme na tomto výbore. Nedávno sme dokonca hovorili s cyperskou ministerkou zahraničných vecí. Ona zastupovala Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. A bolo to dosť veľkým sklamaním, musím povedať. Ja si vážim ministerku a chcem teda povedať, že ona nie je zodpovedná za to sklamanie, ale ona v podstate iba povedala, že členské krajiny nie sú schopné eh, splniť to, čo slúbili, splniť, dodržať svoje záväzky. Ako politický orgán mm, sa s tým tento výbor nemôže uspokojiť. Najskôr musíme naozaj e, vyťahať za uši členské krajiny, pretože nerobia to, čo slúbili. Vy hovoríte, že potrebujeme silné argumenty, aby sme presvedčili, presvedčili tých, ktorí e, odolávajú. Napríklad e, je tu ich podpis pod Európskym rozvojovým konsenzom. To je jeden z posledných podpisov, to je ten slub 0,7 to má byť ich finančný príspevok k, tej, tejto pomoci. To je skôr e, taký menší argument a potom je tu ten morálny, závažnejší, e, teda, že treba spraviť všetko na e, vykorenenie chudoby. E, potom e, ten program po roku 2015, ja vám chcem povedať, že vás plne podporujem, ale ešte poviem, že to treba vidieť aj vo svetle diferenciácie. Je to už plnohodnotnou súčasťou politiky Komisia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Bola konferencia v New Yorku, teda bude na jeseň v roku 2013 a vtedy môžeme pripomenúť všetkým zodpovedným za vykorenenie chudoby teda nielen darcovským krajinám, ale aj e, príjmajúcim krajinám, že je tu dobre známy fakt, že ak Brazília, Čína a India nebudú bojovať proti chudobe, tak e, potom prípadný neúspech v boji proti chudobe v týchto krajinách nebude našou zodpovednosťou, pretože už nemajú čo robiť na zozname príjimateľov. Je to v ich rukách, takže oni musia e, prijať e, jasné záväzky v New Yorku e, na budúci rok, tak aby naše úsilie prostredníctvom rozvojovej pomoci nebolo márne. Potom ste hovorili o delegovaných aktoch dúfam, že sa posunieme vpred, hlavne pri jednom konkrétnom bode. Teda, aby e, sme dali rovnakú rozhodovaciu právomoc nášmu výboru, teda Európskemu parlamentu, rovnako ako má rada, pokiaľ ide o strategické usmernenia. Teda všetko, čo sa všetko, čo prispieva k skutočným politickým rozhodnutiam. Nežiadame nemožné, nežiadame mikromanagement, my sa chceme zúčastňovať na e, politickom procese. E, je tu obrovský demokratický deficit, 53 miliárd, e, ktoré ročne platia buď členské krajiny alebo EÚ. 53-54 miliard eur. E, z toho 80 pokrývajú členské krajiny, k tomu nemáme čo povedať. 10 e, ide z Európskeho rozvojového fondu, k tomu tiež nemáme čo povedať. Teda môžeme sa vyjadriť, ale v podstate nás nik nebude počúvať. A zvyšných 10 ide na e, DCR. No a členské krajiny tu trošku uťahujú opes, opasok a to nie je v súlade s už prijatými záväzkami. K tým desiatim percentám, ak to ešte e, skresáme alebo ak ešte obmedzíme spolurozhodovaciu právomoc Európskeho parlamentu, tak budeme mať e, iba zhruba 5 celkovej pomoci, rozvojovej pomoci EÚ. To je úplne nepriateľné. Ja sa hambím za to, že to eh, musím takto potom opisovať eh, verejnosti. Ako si potom predstavujete stretnutia s našimi voličmi eh, a, a že máme tvrdiť, že môžeme ovplyvniť chod veci, pritom to, k čomu sa môžeme vyjadriť, predstavuje menej ako 10 súm Takže naozaj myslím, že rada musí e, spraviť niečo e, na prekonanie tohto problému. A ešte jedna vec. A tu e, čakám na istú ofenzívu z vašej strany. Všetko, čo sa týka obchodu. Na začiatku roku 2000 sa rokovalo o ekonomických partnerstvách, ale niečo tam E, chýbalo. E, bol to váš predchodca, ktorý sa chcel do toho zapojiť, ale nebolo mu to umožnené. Mandelson nemohol e, vyjednávať sám. To bola chyba. Jednoducho teraz pikáme za túto chybu, teda že sa do toho nezapojil komisár pre rozvoj od samotného začiatku rokovaní. A preto tu máme veľké meškanie, čo sa týka rokovania o obchodných otázkach s krajinami AKT. A e, my sa chystáme ratifikovať dohodu s štyrmi krajinami, ale to je smiešné, prečo ďalších 12 krajín e, tohto priestoru do toho nie je zapojených. Veste teda, že máte našu plnú podporu, parlamentnú podporu. Nehovorím, že to stačí na zázrak, ale e, určite nebude chýba z našej strany solidarita. E, v tých rokovaniach musíte zohrávať e, tú istú úlohu ako komisár zodpovedný za obchodné otázky, pretože inak regionálna, e, regionálny rozvoj hlavne v Afrike tým utrpí. A to je najväčší rozvojový potenciál, ten regionálny rozvoj, ktorý môže nakopnúť ekonomiku v týchto krajinách a dať im prostriedky na to, aby sa vyrovnali s ťažkosťami, s ktorými sa stretávajú. Dúfam, že mi odpoviete úprimne. Vy ste vždy úprimní, za to sa vám chcem poďakovať, ale ja chcem, aby sa vyjadrili aj iní, hlavne rada, pretože pravidelne mlčí ale aby sme dosiahli pokrok v tých oblastiach, ktoré som spomenul, tak by sa rada mala ozvať, musí rešpektovať tento parlament, tento výbor. My musíme byť rovnakým partnerom v rokovaniach. Sme e, si rovní na legislatívnej úrovni. Chceme e, to odzrkadliť napríklad e, prostredníctvom diskusie o delegovaných aktov taktiež tu máme ten Európsky rozvojový konsenzus. No a preto počítam s vami, aby ste e, trošku vecami otriasli. Je to unavujúce hovoriť stále o tom istom, bez toho, aby sa niečo menilo. Hovoríme, že chceme e, spolu vytvárať legislatívu. E, hovoríme aj, že krajiny musia podpísať nič že chceme posilniť spoluprácu medzi členskými krajinami a nami, taktiež sa nič nemení, takže je to unavujúce a odrádza to tých, ktorí ešte stále chcú viesť tento vznešený boj, e, ktorá, ktorý je jadrom vonkajšej politiky. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne. Ja si teraz dám sama slovo, pán komisár, ak dovolíte. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za vašu prítomnosť. Chcem sa poďakovať za to, že ste nám opísali váš pracovný program na rok 2013 v rámci štrukturovaného dialógu. Ja súhlasím aj s tým, čo povedali predrečníci. Chcem pripomenúť, že parlament a tento výbor vypracovali dva body, ktoré by chceli nájsť vo vašom pracovnom programe. Poprvé, to, že európske peniaze by nemali slúžiť na projekty, ktoré by nejakým spôsobom súviseli s biopalivami, teda aby orná pôda slúžila na pestovanie plodín, ktoré sa e, používajú na výrobu biopalív. Možno, že to je e, súčasťou vášho programu pre potravinovú bezpečnosť. Teda, toto je ten prvý bod. Ten ďalší, na ktorom parlamentu záleží, to, aby ľudské práva a rozvojová pomoc boli súčasťou dohôd o e, voľnom obchode. Ja sa pýtam, či tieto dva body, ktoré, na ktorých veľmi záleží parlamentu, budú súčasťou vášho pracovného programu na rok 2013, teraz pani Astram. Äh, Veľmi pekne ďakujem a e, teším sa z toho, že ste tu, pán komisár, ešte raz. By som sa v podstate chcela vyjadriť k tejto téme e, kritika a koherentnosť, pretože ja som naozaj presvedčená, že toto je jedna z najdôležitejších tém a bez e, toho, že by sme toto zvládli, bez toho, že by sme to naozaj nejakým spôsobom spracovali, nebudeme môcť dosiahnuť nejaký pokrok s touto rozvojovou politikou. Ja som bola spravodajkyňou Čínou pred e, dvoma rokmi, teraz je to Charles Goerens, ktorý sa touto veľmi ťažkou témou zaoberá. A som presvedčená, že je veľmi veľký rad rôznych parlamentných výborov, ktoré je ktoré táto téma vôbec nezaujíma. Práve preto vlastne je úlohou nášho výboru naozaj veľmi tvrdo diskutovať o tejto téme, presadzovať ju, pretože naozaj z našej perspektívy v podstate sa nám nemôže nič podariť. Pretože ak sa napríklad e, výbor pre obchod nebude zaoberať touto témou, tak e, nedosiahneme nič. Budeme mať vlastne tak povediac, e, lokály, ktoré sa, sú budované sami o sebe. Blokády. A myslím si, že je samozrejme veľmi dôležitá táto téma. A to je celkom jasne napísané a e, popisuje sa to v práci e, komisii. Podporujem Charlesa Görenca, ktorý povedal presne to, čo sme tu počuli k tejto téme, pretože je to veľmi dôležitá oblasť. Ak sa nám nepodarí tie chudobné krajiny eh, naozaj eh, zmeniť na krajiny, ktoré budú schopné obchodovať, ktoré budú neskôr samozrejme eh, krajinami, v ktorých sa budú platiť dania a tak ďalej. Nikdy tú chudobu v týchto krajinách nezvládneme. Ja som tak optimist, nie som tak optimistická ako vy, že v tom, že by sme to zvládli do roku 2015, ale dúfam, že sa nám podarí veľmi veľa vecí. Musíme to urobiť. A ešte jedna skeptická otázka. Častokrát som samozrejme eh, počula o týchto veciach aby vy ste sa tiež takým spôsobom vyjadrili, že Európa by naozaj mala hovoriť jedným hlasom. Ale ja som dosť skeptická, pretože stále počujeme rôzne hlasy pri rôznych príležitostiach a neviem, že či sa nám naozaj podarí tieto hlasy zjednotiť a práve preto si myslím, že by aj v podstate služba e, pre e, externé vzťahy sa mala týmto e, v podstate zaoberať. A mali by sme o týchto veciach diskutovať. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem vám za vaše názory a aj za otázky, ktoré ste mi položili. Začal by som eh, s, tou, s tým posledným bodom, o ktorom hovoril pán Cortés. Čo sa definitívne snažíme urobiť, eh, snažíme sa využiť tie existujúce nástroje, snažíme sa skutočne dosiahnuť eh, tieto mileniové ciele rozvoja my sme zmobilizovali jednu miliardu, pokiaľ išlo o, o túto mekú pôžičku a som presvedčený, že všetko naše úsilie by sa malo hlavne zameriavať na to, že e, sa v podstate e, dosiahne čo najviac e, v tejto oblasti. A pokiaľ ide o agendu po roku 2015, samozrejme, že sú rôzne názory v nadväznosti na to, že ako by sme to mali vypracovať ale ja si myslím, že by to mala byť ambiciozná agenda a merateľná agenda, pretože ak skončíme s nejakým veľmi širokým rámcom a pritom nebude možné vôbec hodnotiť takýto dosiahnutý pokrok, alebo to bude veľmi ťažké, tak ja by som povedal, že tým pádom to bude vlastne premeškaná príležitosť, pretože tá dynamika je mimoriadne dôležitá a ja si naozaj myslím, že aj počas rokovaní, pokiaľ ide o takéto finančné rámce, um, tak uh, členské štáty skutočne sa o toto zaujímajú a celkom jasne sa zaviazali, že do roku 2015 budú prispievať uh, sumou vo výške 0,7 Takže ja si naozaj myslím, že e, tento pojem je mimoriadne dôležitý, pokiaľ ide o, o zvládnutie chudoby. A naozaj sa budeme snažiť vlastne sledovať toto počas celého procesu. A celkom určite e, úloha parlamentu, pokiaľ ide o tento proces po roku 2015, je mimoriadne dôležitá, pretože je tam veľmi veľa rizík a je tam veľmi veľa rôznych otvorených otázok. Ja by som povedal, že vlastne e, naozaj, čo je najdôležitejšie, je zvládnuť chudobu. A pokiaľ ide o podporu rozpočtu, samozrejme, že eh, aj pokiaľ ide o absolutórium, isté otázky tam zajtra odznejú, ale veľmi zaujímavé hodnotenie vypracovalo Ministerstvo zahraničných vecí Holandska. Oni zistili niekoľko veľmi dôležitých faktov. V prvom rade hovoria, že existuje korelácia medzi podporom rozpočtu a dosahovaním takýchto cieľov rozvoja. To je veľmi jasne povedané. Druhá vec. Hovoria, že nie je, neviem, ako by som to povedal veľmi presne, že neexistuje korelácia v nadväznosti na rozvojovú pomoc a zvyšovanie korupcie. To znamená, že neexistujú nejaké dôkazy ktoré by nasvedčovali, že sa tieto rozpočty využívali na korupciu, respektíve, že by ovplyvňovali korupciu. Práve naopak vlastne e, by sa to dalo e, sformulovať. To znamená, že vlastne oni hovoria, že vlastne tá korupcia zmizla. Takže samozrejme, že keď dáte peniaze do rúk e, skorumpovaných vlád, tak potom je to samozrejme ohrozené, pretože my naozaj sa snažíme financovať otázky týkajúce sa ľudských práv, e, správneho riadenia, vedenia a tak ďalej. Niekedy sa dostávame do takej situácie, že naozaj tie výsledky nie sú najlepšie, ale samozrejme, e, že e, v v rámci rozpočtu tá podpora predstavovala minulý rok 200 eh, miliónov. My to jednoducho nechceme nejakým spôsobom zadržiavať, pretože ak to budeme eh, zadržiavať, tak tí najchudobnejší ľudia nedostanú pomoc. To znamená, že chceme povedať, že robíme všetko preto, aby sa naozaj tieto finančné prostriedky z rozpočtu nezneužívali, aby to naozaj nešlo na korupciu a tak ďalej. Táto štúdia takisto zistila, že nemôžete e, jednoducho si kúpiť e, e, takúto podporu, pretože tá, ten politický vplyv je v podstate nižší, ako sme očakávali. A samozrejme, že ak budeme podporovať tento rozpočet, tak budeme podporovať nové reformy a samozrejme, že tie vlády sa budú v podstate hýbať svojím tempom a nie sú nejaké dôkazy o tom, že by sme vlastne posilňovali takýto demokratický rozvoj. Ale samozrejme, že tá garancia tam existuje, pretože toto hodnotenie a na, názory, ktoré boli vyjadrené v tejto správe, tak tieto všetko vlastne podporujú. A pokiaľ ide o toto oznámenie, ja som presvedčený, že toto oznámenie ste prijali v podstate veľmi dobre. A my sa vlastne teraz e, zameriavame, tak povediac, na našu investičnú oblasť. Ak hovoríme o energetike, ide tam hlavne v podstate o vidiecké e, časti krajín a tie chudobnejšie časti krajín. A pokiaľ ide o E, dôraz na výživu a polnohospodárstvo. My sa nesnažíme samozrejme podporovať veľké farmy a my v podstate túto pomoc považujeme za katalizátor. Naozaj e, to rieši isté veci, ale samozrejme, že nie je pohodnou silou rastu ako takého. Máte pravdu, my by sme mali naozaj uh, poskytovať viac dôkazov o tom, akým spôsobom vlastne takúto pomoc e, realizujeme. A ja budem veľmi rád, samozrejme, keď budeme vidieť vlastne isté veci v nadväznosti na implementáciu tejto pomoci, koordinácia medzi členskými štátmi a komisiou. prišlo k dosť pozitívnemu rozvoju a najlepším dôkazom toho eh, je spoločné programovanie. Spoločné programovanie to bolo niečo, čo nie vždy členské štáty príjmali eh, najlepšie. A ako si spomínate, my sme v podstate snažili z začínať s Haiti, so Sudánom a teraz je to viac krajín a stále viac a viac krajín v podstate um, dostáva, tak povediať, odvahu uh, pracovať na takýchto uh, spoločných programoch. Samozrejme, že tam nejde len o delenie si istých úloh, ale my vlastne uh, očakávame isté meranie, isté spoločné akčné kroky a tak ďalej. To znamená, že vlastne snažíme sa, aby naozaj pokiaľ ide o túto pomoc, sme urobili toho čo najviac a pokiaľ ide o členské štáty, ktoré nie sú schopné dodržiavať svoje záväzky, vaša krajina, Luxembursko, tá skutočne naďalej plní svoje záväzky. Dánsko e, plní svoje záväzky. Švédsko, Holandsko. Holandsko to bola dosť rozsiahla diskusia, ale dúfam, že e, v tejto etape v podstate presiahnu aj tých 0,7 A to isté robí aj Fínsko a iné krajiny. Takže ja som presvedčený, že je dôležité v podstate rokovať o tomto a naozaj dodržať túto výšku 0,7 A my nemôžeme jednoducho nejakým spôsobom e, tento tlak e, nejakým, nejako e, znížiť alebo zmenšiť, pretože to by vlastne znamenalo skutočne koniec všetkého. My si samozrejme všímame, čo hovoríte, ale máme zatiaľ ešte dostatok spojencov, ktorí vlastne nedovolia, aby toto zlyhalo. A Taliansko napríklad, ktoré veľmi v podstate podporovalo 0,7 Taliansko v súčasnosti je veľmi ďaleko od toho, ale naozaj si myslím, že musíme pokračovať, pretože my sme toto slúbili a naozaj je potrebné toto plniť. Ja viem, že toto je ťažké obdobie, ale to neznamená to nie je dôvod, prečo by sme mali byť nejaký od, od, prečo by sme mali proste byť uh, ľuďmi, ktorí e, by vlastne odrádzali od takejto e, pomoci. E, pokiaľ ide o rok 2013, ja si naozaj myslím, že existuje veľmi jasné prepojenie medzi tým, čo sa bude konať v roku 2013 a tým, čo bude nasledovať po roku 2015. Samozrejme, že nie je celkom jasný ešte ten výsledok a tým pádom je dosť E, ťažké konkrétne veci očakávať. Dnes ide o globálny cieľ. A každá krajina v podstate e, by nemala byť tou krajinou, ktorá vlastne tento cieľ e, plní, ale ona by mala stanovovať takýto cieľ. Oni by mali skutočne plniť isté veci a mali by sa naozaj snažiť v podstate o zlikvidovanie chudoby. To znamená, že Číňania a Indovia by mali byť naozaj povzbudzovaní týmto rámcom, pretože naozaj tie vlády by mali im pomáhať. To by mali byť vlády, ktoré by to mali robiť. Takže preto by sme sa mali dohodnúť o, na tých cieľoch a len potom na financovaní. Nemalo by to byť financovanie a potom cieľ, ale mali by to byť jasné ašpirácie, ktoré bude každá krajina dodržiavať a ktoré bude sa snažiť plniť. Takže ja samozrejme chápem, čo hovoríte, ale e, výzvou je nájsť naozaj tú správnu formuláciu. A ja som presvedčený, že keď to nájdeme um, a budeme schopní správne e, naformulovať, tak v tom prípade e, naozaj sa nám podarí strhnúť aj tých ostatných. A váš výbor naozaj zohráva veľmi dôležitú úlohu. Mali by sme byť efektívni a rýchli, pokiaľ ide o takúto pomoc. Takže tam v podstate ide skôr o to, aby sme si to istým spôsobom naformulovali. Tam nejde vlastne o toho ducha, ktorého sledujeme. A pokiaľ ide o obchod, som tam dosť, opti- e, dosť pesimistický. Čo by sme mohli dosiahnuť? Ja si naozaj myslím, že Európska únia sa trochu bála uh, toho, že by vlastne dala prístup e, na svoje trhy aj tým najchudobnejším krajinám. A bohužiaľ, e, ten, to tempo a tie výzvy, tie sú rôzne, pokiaľ ide o rôzne krajiny. Povedzme, Západná Afrika, máme tam Ganu a Togo a to sú úplne odlišné ekonomiky. A veľmi ťažké je v podstate naozaj sa dos- dohodnúť na istých výsledkoch a sadnúť si a hovoriť o tomto. Takže ja si naozaj myslím, že to bola veľmi rozumná koncepcia. Akceptovali to naši partnery, ale pokiaľ ide o takéto časové ciele, naozaj si myslím, že ten tlak na tieto krajiny už nie je taký tvrdý, ako kedysi bol. Ja som sa práve vrátil zo samitu, e, pokiaľ ide o AKC e, krajiny a Naozaj si myslím, že krajiny AKT e, v podstate e, sú obrovskou výzvou. Nejde tam o veci ako také, ale jednoducho nemôžete rokovať e, v, o istých veciach v takejto veľmi mm, rozmanitej komunite, pretože sa to netýka každého. A ja som presvedčený, že Komisia skutočne sa bude veľmi rada zúčastňovať takýchto rokovaní a tieto rozvojové kapitoly tie samozrejme neberú do úvahy e, tie jednotlivé ekonomiky a ten vhľad do danej e, situácii. Tento summit AKT to bolo dosť veľkým sklamaním, pretože to bol politický problém a ja si naozaj myslím, že aj krajiny sú sklamané z toho, a samozrejme aj členské štáty EÚ. Takže ja by som samozrejme nechcel nejakým spôsobom politizovať, ale ide tam o isté technické otázky, tak by som to nazval. Ale celkom určite v podstate sú tam isté priority, ktoré budeme musieť riešiť. A pokiaľ ide o biopaliva, a samozrejme, že sa neočakáva na energetiku ani cen z týchto peňazí a ani cent neminieme na biopaliva. A hlavne, keďže hovorím špecificky o tejto otázke, ja si naozaj myslím, že to oznámenie by malo presne aj o tomto jasne hovoriť v tomto dokumente, ale moje služby naozaj jasne povedali a dostali také inštrukcie, že nejaké projekty v nadväznosti na biopaliva by sme nemali podporovať. Takže celkom určite v podstate, pokiaľ ide o rozvoj, e, každopádne proste to nebudeme viazať na nejaké biopaliva, aj keď samozrejme, že e, sa často hovorí o tom, že by sme mali spraviť istý kompromis a tak ďalej. A pokiaľ ide o konferenciu o ľudských právach a dohody o voľnom obchode, ja si naozaj myslím, že toto je otázka, o ktorej sa jasne hovorilo a naozaj nevidím tam nejaké rozpočty podpory, pretože je to celkom jasné a dá sa povedať, že sme v podstate pripravení um, dať dodatočné garancie, pretože pokiaľ ide o ľudské práva, tam samozrejme nemôžete nejaké veci predávať, ale skôr tam ide o individuálne rokovania a keďže sa nezúčastňujem každého jedného rokovania, a niekedy tam ide aj o rôzne obchodné um, tajomstva a tak ďalej. Ale môžem vás ubezpečiť, že naozaj v podstate e, kráčame e, patričným smerom v patričnom duchu. A pokiaľ ide o tú otázku, ktorú som dostala od pani Šíder, samozrejme, že e, sú politiky, vďaka ktorým naozaj uh, sa môže tá situácia zmeniť a môže byť odlišná. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležitý krok dopredu, pretože dáva to šancu vlastne riešiť otázky týkajúce sa obchodu, ale aj príjmu. A ja som presvedčený, že pokiaľ ide o transparentnosť, tá je mimoriadne dôležitá, aj pokiaľ ide o ťažbu dreva, a to je oblasť, eh, na ktorú sa budeme musieť naďalej sústredovať. Ja som presvedčený, že sú samozrejme ešte aj iné prvky, pokiaľ ide o vašu agendu. Samozrejme, že existujú isté nástroje, ale ja som presvedčený, že tá, tá transparentnosť je najdôležitejšia, pretože všetko to, čo sa spája s transparentnosťou, je mimoriadne dôležité a práve preto v podstate, bohužiaľ, eh, medzinárodné eh, právo ešte stále má veľmi veľa v podstate e, miest, ktoré nie sú pokryté dostatočne, takže bohužiaľ v tejto oblasti sa veľmi veľa toho ešte neurobilo. A pokiaľ ide o transparentnosť väznosti na ťažobné odvetvia, ja si naozaj myslím, že to je niečo, čo budeme musieť presadovať, pretože je pravdou, že tieto rozvojové krajiny majú veľmi veľa štrukturálnych slabých e, stránok, ale pokiaľ samozrejme sa spoliehajú len na ťažobné e, odvetia, tak v tom prípade transparentnosť je naozaj e, podmienkou, bez ktorej sa to jednoducho nedá robiť. A teraz prečo v podstate si myslíme, že nebudeme môcť toho viac spraviť s deťmi. Dnes je rok 2012 a ak deti nebudú mať dostatočný prístup k jedlu, bude to veľmi smutné, pretože samozrejme si, že si myslím, že extrémny no, úroveň chudoby je potrebné riešiť. E, musíme zabezpečovať prístup e, k jedlu, prístup k zdravotnej starostlivosti a tak ďalej. A mali by sme naozaj hovoriť jedným hlasom a to je veľkou výzvou. A ja dúfam v to, že po tejto integrácii v nadväznosti na hospodárskú a menovú úniu, že hádam v podstate sa dopracujeme aj k väčšej koherentnosti, pokiaľ ide o rozvojovú politiku. Ja skutočne veľmi ľutujem, že aký komunitár nie je silnejšie v tejto oblasti. Ja si naozaj myslím, že by to malo byť silnejšie, pretože v podstate e, spôsob, ako e, míňame peniaze, je príliš roztrieštený a bolo by ďaleko Ehm, rozumnejšie, keby sme naozaj mali prísnejšie usmernenia, pretože teraz vlastne pracujeme, tak povediať, na dobrovoľnej báze. A ďalšie akčné kroky, ja by som povedal, že to naozaj celkom slušne funguje, pretože sme sa začali angažovať ehm, v programovom procese a samozrejme, že je to veľmi zdravá diskusia, pokiaľ ide o ehm, tieto rôzne služby v rámci EÚ. A samozrejme, že obe služby sa dohodli na tom, že to bude ten istý prístup. Veľmi dôležité je, aby to bolo koherentné, pretože jedno je služba, ktorá sa zaoberá rozvojom a druhá služba je služba v nadväznosti na externé vzťahy. Samozrejme, že im je o koherentnosť, aj pokiaľ ide o členské štáty a snažia sa samozrejme um, všetkých presvedčiť uh, o tom, že tie závery rady vlastne platia pre všetky. Niektoré veci e, sú ľahšie, niektoré veci sú väčšou výzvou, ale tá dynamika je dobrá. Dostávame sa stále bližšie a bližšie k tomu, aby sme hovorili jedným hlasom. Dnes máme skutočne veľmi veľa ťažkostí, ale ja si naozaj myslím, že komisia povedala eh, celkom jasne eh, v tom eh, generálnom pláne, že musíme hovoriť jedným hlasom. A je to celkom zjavné. A dúfam, že pokiaľ ide o tento jeden hlas, pokiaľ ide o Medzinárodný menový fond, že to nás vlastne preniesie aj do iných oblastí. A celkom určite, samozrejme, pokiaľ ide o Medzinárodný menový fond, tam naozaj Eh, si myslím, že je to absolútne nevyhnutné hovoriť jedným hlasom. Nielen hovoriť jedným hlasom, ale naozaj sa aj koncentrovať na tie isté veci a potom naozaj môžeme dosiahnuť nejaký pokrok. Ďakujeme veľmi pekne. O slovo požiadal pán Görins. Ďakujem pekne. Pán komisár je veľmi veľkorysý a preto možno ešte sa vrátim k niektorým otázkam. Ak dovolíte, tak sa vrátim k obchodnej otázke. Chcem možno uvieť ešte jeden argument. Ide o to, aby ste sa nielen viac angažovali v týchto rokovaniach, ale aby ste dokonca e, zohrávali vedúcu úlohu. E, máme tu koncept e, inkluzívny rast je jasné, že rast má zmysel iba ak prispieva k vykoreneniu chudoby, alebo ak to aspoň uľahčuje. Takže rast, ktorý privedie obchod, musí byť inkluzívny. Preto chcem, aby ste boli akýmsi vodcom, aby ste sa dohodli s komisárom zodpovedným za obchod. Ale myslím, že v konečnom dôsledku by ste vy mali zohrávať tú najdôležitejšiu úlohu, aby boli odstránené všetky existujúce prekážky a myslím, že vy ste najlepšie situovaní na to. A ešte k tomu, k tej e, sadzbe 0,7 Eh, hovorí sa o tom skoro každý deň, ale asi by sme mali porozmýšľať nad tým, ako rozhýbať tie krajiny, ktoré nerobia nič alebo dokonca idú dozadu. Povedali ste, že niektorí robia, čo majú, takže je to možné. Eh, potom treba povedať, že všetky krajiny sú dotknuté krízou. No a všetky krajiny, ktoré neplnia svoje záväzky, medzi ne patrí napríklad Grécko a na nich nechcem ukazovať e, prstom, to je naozaj osobitný prípad. A potom sú niektoré ďalšie krajiny, ktoré sa vyrovnávajú so skutočnou ťažkosťou. No ale medzi tými, ktoré cúvajú, sú aj také krajiny, ktoré by mohli konať. Nechcem ich tu e, menovať, pretože sú tu ich zástupcovia, ale naozaj by to mohli tieto krajiny. A ja by som chcel, aby sa tieto krajiny vyjadrili e, k dôvodom, ktoré ich vedú k neplneniu svojich záväzkov. Spravilo sa to aj pri iných príležitostiach, napríklad čo sa týka rozpočtovej disciplíny a vtedy Európsky parlament dosiahol to, že ministri financí týchto krajín, ktoré e, nemajú dostatočnú rozpočtovú disciplínu, teda že boli predvolaní E, na pôdu Európskeho parlamentu. A to istú by som chcel v tomto prípade, aby sa tieto krajiny prišli, aby to prišli vysvetliť parlamentu. Pretože z hľadiska rozpočtového postupu vidíme tých, ktorí konajú alebo aj nekonajú už teraz v roku 2012, takže je tu isté omeškanie a keby sa aj rozhodli konať, tak by ten cieľ bol ohrozený a mohlo by to trvať dlhšie ako rok 2015. Tak by sme im povedali, že ak chcú dodržať cieľ a nestihli by to do roku 2015, tak by nám povedali jasne, kedy tento cieľ chcú dosiahnuť. Takže to je iba taký návrh, ale myslím, že pritom nemôžeme ostať Nestačí iba skonštatovať nemocnosť. Ja myslím, že toto je politická úloha nášho výboru. Takže ak by sa nám už podarilo nájsť odpoveď na tieto dve otázky, tak by to bolo veľmi pozitívne. A ešte raz sa zopakujem, že ďakujem za to, že ste ochotní tu ostať až do 5. Dúfam, že to nebudete lutovať. Ďakujem, komisár. Pán komisár, ešte máte slovo na záver. Pani predsednička Charles, áno, je to dobrý argument, ktorý sa týka inkluzívneho rastu. Tak to vnímam. Ale e, toto bol mandát mojho kolegu Karla a jeho úlohou je vyjednávať Ide tu o ten obchod a ja by som nemal preberať jeho mandát, ale pomôcť mu v jeho práci a podporovať jeho iniciatívy, aby sa dosiahli dobré výsledky. K 0,7 myslím si, že je koniec teraz rokovaní s Medzinárodným menovým fondom. Je dôležité, aby sme dosiahli takýto dobrý výsledok v rozvojovej pomoci a potom to bude zrejmejšie, ako to vyzerá, pretože v tejto etape my sme ako EÚ za tých 0,7 a žiadnu krajinu neospravedlňuje nič, aby sa snažila z toho dostať. Spomínal si Grecko, že je to iný, príklad, e, iný prípad, ale to by sme mohli povedať o každej krajine, každá krajina by mala mať dôveryhodný plán k 0,7, ak je hospodársky národný dôchodok nižší, tak tých 0,7 je možný. Všetky 27 sa zaviazalo k tomuto a je pravda, že pre niektoré krajiny to bude ťažšie dosiahnuť, ale je to dosiahnutelné a mali by sme sa snažiť e, aby sme to dosiahli a aby krajiny dostali svoj slúb, pretože inak by e, sme sa nedostali tam, kam máme a menovať a zahanbovať. Neviem, či to je tá cesta. Každá krajina má problém, každá krajina má ťažkosti, ale nemyslím si, že žiadna krajina alebo nejaká krajina by mala povedať, máme problémy, nás sa to netýka, e, sme mimo obliga, ale myslím si, že naozaj tých 0,7 by malo byť to, čo v, v, na čo budeme trvať. My nie sme rozpočtový orgán pre e, členské štáty. A ešte jedna vec, pani predsednička. Tento výbor je ten, ktorý hájí podporu tých najchudobnejších. A môj úspech závisí na spolupráci s vami a ja som presvedčený, že nájdeme lepší spôsob, najlepší spôsob, ako spolu komunikovať, ako komunikovať s vašimi poslancami, ako aj s vašim sekretariatom a sme odhodlaní, aby rok 2013 bol dobrým rokom, ešte lepším ako rok 2012. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ešte pán Gorenc. Ešte nie je 5, tak e, využijem ešte príležitosť a budem hovoriť o tých 0,7%. A Vy ste vašou e, známou diplomáciou ušetrili krajiny, ktoré ja považujem za zodpovedné za toto zlyhanie. Vy hovoríte, že netreba ukazovať prstom na zodpovedných. A tu nesúhlasím. Nie som za všeobecné ukazovanie prstom, ale začnem. Mali by sme postupovať v akýchsi fázach. Poprvé by sme mohli uh, prstom ukázať na tých, ktorí inak obvinujú ostatných, pokiaľ ide o štátny dlh. Takže tieto krajiny by si mohli uvedomiť, že by e, mohli byť predmetom takéhoto správania. Ja dúfam, že to nemusím povedať explicitnejšie. Je tu hlavne jedna krajina, ktorá je na tom veľmi dobre, fantasticky sa dostala z krízy a ukazuje prstom na tých, ktorým sa to nedarí a predsa len e, nerešpektuje e, ten cieľ 0,7 To by bola asi začiatok. Začať touto krajinou. Zmeniť ich postoj k tomu 0,7 a boli by sme už bližšie toho priemeru. A to je to, čo si želáme do roku 2015 najneskôr. Ak by ste s tým mali ťažkosti, vedzte, že celý náš výbor bude za vami stáť, teda aspoň veľká časť výboru. Ak by to teda malo byť pre vás ťažké, tak sa na nás neváhajte obrátiť. Dokonca by sme mohli zorganizovať konferenciu alebo nové zasadnutie výboru. Takže vedzte, pán komisár, že nebudete sám v tomto boji. Merci, Pán Cortés Lastra. <laughs> Bueno, en primer lugar, eh, haré, haré una reflexión precisamente sobre... V prvom rade by som chcel tomuto niečo povedať na adresu týchto krajín, ktoré robia pracujú dobre v oblasti rozvojovej spolupráci, potom ich postihla kríza, potom sme to museli revidovať. Aj my sme v tejto oblasti na začiatku boli na dobrej e, ceste, ale najmä minulý rok došlo k veľkému zníženiu v dôsledku situácie, ako sa dneska vyvinula. Tu nejde len o, to, o toto zníženie, je to veľmi vážna vec, pretože E, došlo k celkové k zníšeniu a určite by tu malo byť aj tí ľudia, ktorí sú zodpovední a mali by vysvetliť, prečo si myslia, že by malo dojsť k takýmto zníženiam v oblasti projektov Solidarity. A ten celý sektor a všetky tieto krajiny trpia A potom občianská spoločnosť, ktorá pracuje v duchu solidarity a na solidarite je ovplyvnená. Takže je to veľmi zaujímavé. Ja som tu nehovoril úplne v detailoch, ale vy ste hovorili o úlohe občianskej spoločnosti a o tom, že by sa mali dosiahnuť mileniové ciele a ďalšie ciele že by mala byť väčšia účasť občianskej spoločnosti stále, každý deň, ak by to bolo možné. A je to veľmi dôležité pre politiku spolupráce a pre politiky e, komisie. Musí byť otvorenejšie voči občianskej spoločnosti. A ako sa to dá dosiahnuť, je dosiahnuť E, veľmi e, slušnú spoluprácu, spoluprácu medzi slušnými partnermi, spojencami. Je to súčasť takéhoto úsilia a myslím si, že to vlastne celkom zmizlo. Samozrejme sú tu určité aktivity, výbory, sa organizujú udalosti, ale musíme uvažovať aj o e, tejto spolupráci slušných spolupracovníkov, je to veľmi dôležité a bude to zohrávať veľkú úlohu pri podpore solidarity. Ako vidíte túto úlohu v budúcnosti? Ako môžeme podporiť takúto spoluprácu v tých krajinách, kde kríza dolieha veľmi tvrdo, bolestne? Nechcem aby sa tu aby tu zazneli nejaké pochybnosti. Nie, my sme za podporu e, rozpočtu v mojej politickej skupine. Nezdávne oznámenia ukázali, že naša práca pokračuje dobre a že budeme v nej takto pokračovať. Nejde tu len o otázku ambicioznosti v mileniových cieľoch. My chceme byť ambiciózni aj v iných cieľoch. My chceme ciele dosahovať a myslím si, že dosiahnuť ciele 2015 bude ťažké. Je tu kríza, ktorá na nás dolieha. Ale naozaj chcem aj zdôrazniť úlohu občianskej spoločnosti a to, ako by sa svet mohol viacej otvoriť občianskej spoločnosti, hodnotám, E, solidarity a spolupráce v EÚ. Ďakujem, pán komisár, teraz nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Charles povedal veľmi vážne, to, čo si povedal, beriem vážne túto správu o zodpovednosti, si naozaj preskúmame a poučíme sa z nej. Rôzne krajiny majú rôzne východiskové situácie ale budeme sa musieť zamerať na to, aby sme zvýšili efektívnosť tohto, tejto správy o zodpovednosti. Pokiaľ ide o vnímanie verejnosťou, tak je tu jedna vec, na ktorej musíme všetci pracovať. V časoch krízy každý hovorí o HDP a je veľma, veľmi zaujímavá štúdia o tejto otázke, myslím, e, Ústavu pre zahraničný vývoj, a tí hovoria, že ak si zoberieme e, model finančného vyjednávania a bol by tam súhlas pre našu formu spolupráce, tak narast HDP by bol 0,1%. Má to pozitívny dopad na HDP a je veľmi jasné, že keď sú vojny a konflikty, ktoré musíme riešiť, tak e, musíme investovať ešte viac. A pre subsahárskú Afriku hovoria, že náraz by bol až 2,5 Takže my sa musíme nájsť nové argumenty pre 0,7. To nie je len solidarita, ale sú to aj investície pre nás samých. Takže ja si myslím, že sa musíme snažiť používať tento jazyk e, a jazyk tradičného rastu. Myslím si, že naše snahy využiť miestne spoločenstva prinesú úspech. A teraz ešte k podpore rozpočtu. Ten pocit, že všetky peniaze využívajú podporu z rozpočtovú podporu, to bolo len 18 v roku 2012, 82 je podpora projektov, 82 A e, snažíme sa dosiahnuť spoločnosti bez chudoby a to znamená, že musíme v týchto krajinách pracovať Bol som v týchto krajinách, navštívil som ich, videl som e, napríklad závod, ktorý sa postavil pri e, vode. Je to závod, ale ktorý potrebuje elektriku. Elektrika tam nie je. To bol závod na spracovanie ryby. Ryby tam boli zároveň. Tá fabrika tam bola, len akurát nebola energia, ktorá by poháňala stroje. Takže ak sa nejde do krajiny a nevidíte to, tak môže dojsť aj k takýmto veciam. Teda je tu tento prázdny závod a peniaze sa naozaj premrhali. Takže ja si myslím, že môžeme ale dosiahnuť zmenu e, v boji proti chudobe a budeme aj ďalej pracovať na projektoch, ktoré, majú hlavne, ktoré sa zameriavajú hlavne na zmiernenie zmeny klímy, a pretože aj to má vplyv na znižovanie chudoby a pomôže nám to riešiť e, otázku udržateľnosti. Takže je tu takáto e, forma. Určite podpora rozpočtu nie je jediná forma, sú iné formy, ale myslím si, že v tejto etape sa, sme naozaj trafili presnú rovnováhu nech sa páči, pán Cortés. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že takto sa dostaneme až do 5. hodiny. Moja politická skupina je veľmi za, eh, je veľmi za daň z finančných transakcií. A keby takáto daň bola a keby sa jej časť mohla využiť na odstraňovanie chudoby v EÚ aj mimo EÚ. a na medzinárodnú spoluprácu, tak určite e, si viete predstaviť, že som za tých 0,7 ale bol by som rád, keby sme tu mali aj určitý tlak, aby sme mohli pracovať na tomto nástroji. Ako to vidíte v budúcnosti? pán komisár. Myslím si, ten záväzok 0,7 bol daný pre takou dávnou dobou, že by sa o ňom už nemalo ďalej rokovať. Malo by to byť jasné, pretože ak dojde k odchýlke, tak dojde k stratám a súčasne určite takáto e, daň ktorá by bola účelovo viazaná, je určite sen a e, jej využitie na boj e, s chudobou alebo so zmenami klímy by bol určite ten správny prístup. Možno najmä e, v OSN by sme mohli nájsť tú platformu na jej presadzovanie. Ja viem, že sa to presadzuje, ale dnes to ide v prvom rade tak, že niektoré krajiny skutočne začnú s takýmto zdaňovaním a sú tu už takéto výsledky. Niektoré krajiny ako Francúzsko povedia 10% je na rozvojové účely, ale dôležité je, aby to išlo správnym smerom a možno, že to, čo hovoríte, je dosiahnutelné, ale je dôležité, aby bolo stále viac a viac politikov, ktorí budú hovoriť, že daň z finančných transakcií má byť účelovo viazaná a čím bude väčší tento tlak, tak tam sa nám lepšie podarí dosiahnuť situáciu, že budeme mať e, takéto viazané zdroje, pretože takýto boj s chudobou je síce dôležitý, ale otázka udržateľnosti je napríklad ešte oveľa väčšou výzvou. Na to všetko potrebujeme veľa financí a pokiaľ ide o otázku udržateľnosti, tak sa hovorí, že ešte rozvinutý svet to neplní. Pokiaľ ide o EÚ, tak my sme sa zaviazali k mnohým cieľom v oblasti rozvoja a možno, že práve táto daň by nám pomohla svoje sluby dostať. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste prišli medzi nás a podelili sa s nami o svoje plány a ciele na budúci rok. Ako viete, môžete počítať s podporou nášho výboru a určite sa budeme pozerať na to, čo sa deje a dovolte, aby som vám zablahoželala aj veselé a šťastné Vianoce a šťastlivý nový rok. Nous allons reprendre notre... Takže budeme pokračovať v našom zasadnutí. Ideme na bod 8 nášho programu. Ide o e, protokol medzi EÚ a Mauritániou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami. Náš výbor sa má k tomu zaujať stanovisko. Gestorským výborom je e, výbor pre rybolov. Našou spravodajkyňou je pani Gesine Meissner a týmto jej dávam aj slovo. Ja, Dank, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Najprv sa chcem ospravedlniť za to, že ste museli na mňa chvíľu čakať, ale som koordinátorkou aj v inom výbore a tam bolo veľmi horúce koordinátorské stretnutie a musela som tam vystúpiť za svoju politickú skupinu. Ale teraz k Mauretánii. Mauretánia je jedna z najmenej rozvinutých krajín sveta je to na mieste 156 v poradí krajín sveta, takže je to aj rozvojová otázka. O čo tu vlastne ide? Ide tu o to, že vláda je nestabilná, ale je tam volený prezident, je tam Al-Qaida, čo tiež hrá politickú úlohu, Tade, teda otázka e, teroru je tu aktuálna a preto tu treba mať rozumnú e, hospodárskú bázu. Silné je poľnohospodárstvo a pokiaľ ide o export, tak sa vyvážajú rudy a ryby. Krajina je chudobná, ale na pobreží má naj, jedný z najbohatších e, eh, loviš na svete. A preto tu máme takúto dohodu a tá je preto dôležitá, najmä pre partnerské rybolovné dohody, pretože takmer e, e, väčšina, alebo teda veľké percento dohod o rybolove je práve s Mauretániou. Ide tu o 17 miliónov eur a ide tu aj o veľké rybolovné záujmy európskych krajín my tu nezastupujeme samozrejme na e, záujmy e, rybeného hospodárstva, ale rozvojej pomoci. Ale pokiaľ ide vzťah medzi Mauretániou, tak máme dohodu z augusta 2006, dva dodatkové protokoly a tieto 31. júla tohto roku skončili. A odtedy je to tak, že máme dočasnú dohodu, ale v januári 2013 skončí aj táto, takže vlastne môžeme jednoducho postupovať e, jednotlivé žiadosti na komisiu a tie sa potom schvaľujú. Je tu nový protokol, ktorý dojednala komisia, ten by mal platiť na dva roky, ak sa podpíše. A tá ďalšia dohoda končí, ako sme už povedali, e, koncom januára, takže najvyšší čas, aby sme niečo robili. Tento protokol zaručuje prioritný prístup EÚ k e, dostupnému nadbytku, pokiaľ ide o e, rybolovný výťažok. To znamená, že musíme to chápať aj tak, že sú tu aj tiež nadmerne lovené niektoré e, ryby, preto sa tu hovorí o surplus. Tak to treba chápať. A súčasne je to aj tak, že to zodpovedá aj rybolovným záujmom v Európskej únie a našim E, e, cieľom v rámci politiky rybného hospodárstva. Je to 17 miliónov eur, ktoré sa delia tak, e, teda tých, že Mauretania by dostala 67 a 3 milióny by sa použili na, udržateľ, na rozvoj udržateľného rybného hospodárstva a táto odvetvová pomoc udržateľného hospodárstva bola predtým vyššia, bolo to 20 miliónov eur, to znamená, viacej, menej sa platilo za prístup, ale tieto peniaze sa nevyužili celkom, takže preto sa to teraz prerozdelilo. V, na rozdiel od predchádzajúceho protokolu došlo k zníženiu možností lovu, pretože, ako sme hovorili, nadmerný rybolov je jeden z dôvodov, prečo sa to tak robilo a súčasne by mali mať mauretánsky rybári viac možností sa hospodársky angažovať. A aj o to tu ide, sú tu znovu rôzne záujmy e, výboru pre rybné hospodárstvo jednotlivých krajín, ako aj o záujmy nás v, v výbore pre rozvoj. Takže s e, Mauritániou sa vyjednávalo, vyjednali sa veci, ktoré sú pre nás rozvojového hľadiska dôležité. Potom hlavonožce sú ďalšia etapa, teda tu hovoríme o chobotniciach, sepiach a podobne. Tie sú vyňaté z tejto dohody, alebo by mali byť z nej vyňaté. A to preto, že pre Španielov je to dôležité z e, rybnohospodárskeho hľadiska a aj domáci rybári by tu mali môcť loviť takéto ryby a preto je dôležité, aby sa e, hlavonožce vylúčili z tejto dohody. Musíme povedať, že v zásade je to rozvojovo, z hľadiska rozvoje pomoci správne, ale ide aj o to, aby, ma, e, e, aby sa nevytvorila situácia, ktorá by škodila mauretánským. E, rybárom. Takže jednoducho môžeme z rozvojového hľadiska povedať, že podporujeme túto, túto dohodu, i keď z hľadiska rybného hospodárstva sú tam niektoré nevýhodné aspekty pre EÚ. Napríklad majitelia lodí musia vytvoriť určitú rezervu na prestavbu, ak tam idú loviť ryby Existuje aj teraz takáto potreba, aby čas posádky boli mauretánsky rybári a ako sme povedali, sú tam vyňatí aj hlavonožce, čo vadí, čo vadí našim rybárom. A e, potom sa tu hovorilo aj o tom, že došlo veľmi často k, e, k výmetu a to sú práve tie e, ryby, ktoré by mohli mauretánsky rybári loviť, aby aj chceli loviť. Takže celkové môžeme túto dohodu ale privítať. Posilnila by e, miestne hospodárstvo, zodpovedá aj našim politickým záujmom, zásadám integrálnej dohody alebo snahám, ktoré máme. A súčasne by sme tu mali aj e, vzťah s so spoločnou e, politikou rybného hospodárstva, lebo je to tu tretia krajina. A potom tu bola ešte aj rezolúcia pre novú partnerskú dohodu s Mauretániou, ktorú podporili vlastne všetky krajiny alebo všetky politické skupiny, e, ktoré máme tu v parlamente. A e, hovorím to preto tu tak roz, dosiahlo, pretože vo výbore pre rybné hospodárstvo tu dochádza k rôznym sporom, ale z hľadiska politiky rozvojovej pomoci môžeme s týmto len súhlasiť. Ďakujem veľmi pekne. Izabela Loving je naša odborníčka na rybné hospodárstvo. Ospravedlňuje sa za to, že tu dnes nie je, ale Chcela by som hovoriť nie za našu skupinu a chcem sa poďakovať spravodajkyni za stanovisko, ktoré je vynikajúco napísané a sme s ním úplne stotožnení. Táto dohoda je skutočne e, najdôležitejšou partnerskou dohodou, o ktorej sa teraz rokuje s krajinami tretieho sveta, rozvojového sveta. A máme veľmi pozitívny e, názor na zmeny, ktoré sú v týchto nových projektoch a protokoloch, pretože zabrania tomu, aby mohli naše flotily e, loviť hlavonožce a to je veľmi dôležité, pretože to je niečo, čo žiadali mimovládne organizácie a mnohí ďalší bojovalo sa o to takmer e, e, 10 ročie. Išlo tu o boj s Európskou úniou alebo s európskymi rybármi práve pre otázku lovu hlavonožcov. Tešíme sa tomuto textu, ktorý je veľmi dobrý, jasný text v porovnaní s tým, čo sme mávali bola kedy v minulosti. Myslím si, že E, keď sa pozrieme na e, uznesenie, ktoré hovorí, že európska flotila by mohla loviť len tie druhy, ktoré nedokáže mauretánska flotila loviť, tak je to veľmi dobrý krok a aj protokol je v súlade s Izabelinou správou, ktorá hovorí o externej dimenzii európskej politiky e, rybného hospodárstva, kde sa hovorí, že by sme nemali e, my v EÚ priamo konkurovať malým miestnym rybárom. Takže sú tu mnohé pozitívne e, body a na záver by som chcel upozorniť, chcel upozorniť kolegov na tú skutočnosť, že predstavitelia občianskej spoločnosti a malí rybári z Mauretánie sa stretli v polovici októbra, aby prehodnotili tento protokol a tiež pozitívne reagovali. Mali pocit, že ide o niečo, čo je rozumné a čo nevyvoláva potrebu ďalších rokovaní. Takže aby som to zhrnula, článok 5 v novom protokole hovorí, že iné flotily by mali splňať tie isté kritéria ako európska flotila. A toto je niečo, čo nám naznačuje, čo by sa mohlo dosiahnuť cez partnerstvo s rozvojovými krajinami. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Meissner. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj spravodajkyni pani Majsnerovej. Myslím si, že tu máme dohodu o rybnom hospodárstve, ktorá je pozoruhodná, ktorá je naozaj príkladná. Prvýkrát máme dohodu o rybnom hospodárstve, kde my ako parlament z mája, sme mali požiadavky z mája 2011 a sme ich našim uznesením presadili a myslím si, že dohoda o rybnom hospodárstve s Mauretániou je dohoda, ktorá by mala byť v budúcnosti nasledovaná aj inými. Prečo? Pretože bereme ohľad na záujme miestnych e, rybárov, bereme ohľad na to, že dochádza k nadmernému rybolovu alebo k vyčerpaniu aj zásob a e, podporujeme udržateľnú politiku rybného hospodárstva. Veľké rybolovné flotily EÚ nesmú konkurovať miestnym rybárom a keď e, mimovládne organizácie v Mauretánii a aj rybári v Mauretánii by sa dokázali zhodnúť na tejto dohode, je to skutočne pokrok v tejto dohode došlo aj k určitému zostručneniu alebo k, vyče- k odstraneniu niektorých ustanovení, pretože ak došlo k nadmernému rybolovu niektorých rýb alebo k ich ohrozeniu, tak sa tieto vylúčili z tejto dohody. Napríklad e, hlavonožce sú z tohto vylúčené. Takto ukazujeme, ako môže fungovať partnerstvo, ako môže fungovať spolupráca v oblasti rybného hospodárstva, ako môže fungovať udržateľné rybné hospodárstvo. Ďakujem spravodajkyni a sa veľ, som veľmi zvedavý, aká kritika zaznie z úst výboru pre rybné hospodárstvo. Z nášho pohľadu to ale vnímame pozitívne a chápeme to ako dobrý príklad ďalšej cesty vpred. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička a ja zablahoželám pani spravodajkyni Meissner za vypracovaný dokument a tak ako tu už odznelo, hovoríme o niečom, čo bolo podpísané 26. júna bolo to po zdlhavom komplikovanom 15-mesačnom rokovaní medzi EÚ a Mauritániou. E, spravodajkyňa taktiež právne zdôrazňuje to, že z finančného hľadiska ide o najdôležitejšiu dohodu s treťou krajinou. A potom, tak ako všetci vieme, a ako sa už aj tu navrhovalo, teda ide o háklivú tému pre niektoré členské krajiny. Dokázali to aj rozhovory na rybolovnom e, výbore v novembri. A taktiež e, protestovali európske rybolovné organizácie, o čom hovorili aj média. O to všetci ale vedia. Ale Chcem taktiež eh, hovoriť o ďalšej dôležitej veci. To nebolo na titulkách novín, ale v septembri 2012 eh, mauritánsky eh, rybári v Matibu urobili pochod za protokol podpísaný medzi EÚ a Mauritániou. Takže ako vidíte, úplne niečo odlišné. a zástupca vítal to, že sa v dokumente ochraňujú tí najchudobnejší a teda, že vznikajú pracovné e, miesta, pretože tie e, lode budú e, loviť v mauritánskych vodách. To viackrát odznelo aj na stretnutiach, ktoré sme zorganizovali pod taktovkou delegácie pre vzťahy s krajinami Magrebu. Teda, že dôležité je zaručiť alebo vytvoriť príležitosti pre tých najchudobnejších, ak sa teda loví um, v mauritánskych vodách. A ešte chcem povedať, že je tu dopad na uh, európsky rybolov. Môžem teda hovoriť aj tým pádom aj o témach, ktoré boli predmetom diskusí na rybolovnom výbore. Ide o štyri argumenty, ktoré dokazujú istú, ist, isté váhanie vo vzťahu s týmto protokolom. možno, že za tým je skôr negatívny postoj komisie. Možno zachádzam priďaleko, ale ja to tak vidím. Sú to štyri výhrady. Poprvé, to, že je to dohoda, kvôli ktorej protokol bude oveľa drahší ako ten predchádzajúci. Po druhé, sa hovorí o veľmi ťažkých eh, technických požiadavkách a taktiež to, že zákaz loviť hlavonožce nie je v prospech malých e, pyrok, ktorých je 900, ale viac to je v prospech 200 e, veľkých čínskych rybolovných lodí. A taktiež e, je tu ďalší argument, eh, ktorý odznel na ryborovnom výbore a síce, že v protokole je povinnosť 2 eh, ulovených eh, rýb musí skončiť na mauritánskom trhu. No a nie je jasné, ako to, to bude vplývať na ceny môže to mať negatívny dopad na malých e, rybárov, na ten miestny obchod. A tak ako spravidajkyňa aj my musíme poukázať na to, že nám ide hlavne o rozvoj v partnerských krajinách. Hlavne ak vieme, že Mauretánia je najmenej rozvinutá krajina na svete, najchudobnejšia a rybolov tam predstavuje štvrtinu HDP a 20 príjmov tejto krajiny to predstavuje zhruba 36 tisíc pracovných miest. To sú údaje, ktoré treba mať na pamäti. A ja by som taktiež chcel zdôrazniť jeden bod, ktorý už zdôraznila pani spravodajkyňa, teda, že musíme zaručiť súlad. My musíme byť konzistentní. Poprvé, e, súhlasím s pani Meissner, keď pripomenula uznesenie z 12. mája 2011. Už tam sa hovorí o niečom, čo je stále aktuálne a potom aj naša rozvojová politika musí byť konzistentná. Máme tú zásadu, ktorá figuruje v zmluvách. Preto sa stotožňujem s odporúčaním spravodajky, teda aby sme s týmto protokolom súhlasili, aby teda bola rovnováha medzi rybolovom a udržateľným rozvojom. Potom tie tri odporúčania spravodajkyne v závere sú taktiež podľa mňa dobré, pretože to má uľahčiť uplatňovanie e, tohto protokolu, ale ja nemôžem ignorovať to, že rybolovný výbor bojuje ako keby na inom fronte. Takže ja som týmto pádom vyjadril svoj názor. Ďakujem pekne. Pán Newton Dunn. Um, to my um, good friend, the rapporteur. Um, just a simple... Pár slov o uh, môjmu priateľovi, spravodajcovi. Je to v podstate len veľmi jednoduchá záležitosť, pretože častokrát sa stretávame s tým, že vlastne uh, obvinujú EÚ uh, z toho, že vlastne zneužíva svoju veľkú silu. A nie len pokiaľ ide o také krajiny, ako je Mauritius, pretože hovoria, že uh, EÚ v podstate využíva, zneužíva svoju veľkú silu a vlastne takýmto spôsobom vykoristuje, respektíve utláča týchto úbohých rybárov na Mauriciu. Takže samozrejme, že vy by ste povedali, že my musíme veriť ich vládam. Tí, e, ten ľud Mauritánie je veľmi spokojný s tou dohodou, to vám môžem povedať. Prepačte, ale uh, mali by ste potom hovoriť po nemecky. Takže v tomto prípade samozrejme, že sa zohľadňujú patričné veci. A tie výsledky tie som e, v tej správe popísala. A pokiaľ ide o Mauretániu, tak tam naozaj tí ľudia sú veľmi spokojní. Mauretánci naozaj nemajú pocit, že by to ich nejakým spôsobom e, nepriaznivo ovplyvňovalo. Ale samozrejme, že sú aj iné krajiny, kde samozrejme boli isté európske záujmy v oblasti rybolovu, ale je samozrejme politicky korektné o tomto jasne hovoriť. Ale to samozrejme sa netýka Maurícia a netýka sa to Mauretánie. Ďakujeme veľmi pekne. Takže teraz by som dala slovo komisii, pán Karl Lucero. Ďakujem pekne, pani komisárka, ďakujem pani spravodajkyňa za vašu správu. Ďakujem aj ostatným, ktorí sa zapojili do tejto rozpravy. Komisiu teší stanovisko vášho výboru. Tento protokol s Mauritániou je možno prvým protokolom, ktorý je skutočne udržateľný a skutočne zohľadňuje nové e, rozmery vonkajšej politiky pre rybolov, a hlavne to nadmerné, ten nadmerný rybolov, taktiež sa zohľadňujú potreby danej krajiny a taktiež sú tu e, otázky environmentálnej povahy ja som teda veľmi rád eh, za to, že ste aj vy načrtli tieto aspekty. A ešte upresním niečo, čo povedala pani Meissner. Vy ste hovorili o prechodnom období, ktoré by malo plynúť až do konca januára, takže by sme mali konať rýchlo. Chcem iba povedať, že protokol s Mauritániou bol podpesaný včera. V nedelu sa na Mauritánii pracuje, v Mauritánii pracuje, takže od dnes môžeme začať loviť ryby. Takže toto prechodné obdobie sa už skončilo a protokol nadobudol účinnosť. Bol dočasne e, prijatý radou a podpísaný. Takže A ak by som to mohol povedať, tak teraz je na ťahu parlament, ktorý buď dá súhlas alebo nie. Dúfam, že spoločne sa nám podarí zaručiť to, aby parlament hlasoval za tento protokol. Ďalšia vec. chcem hovoriť trošku viac o sektorálnej podpore, čiže všetko, čo zachádza nad obchodný rámec a čo sa týka rozvoja tohto rybolovného odvetvia. Pani Meissner správne poznamenala, že sú tu k dispozícii 3 milióny eur teda je to menej ako pri predchádzajúcom protokole. Tam bolo v priemere ročne k dispozícii 16 miliónov. Ja som tu na pôde rozvojového výboru a preto chcem upresniť e, tento pokles. Je tu jeden jediný dôvod. Mauritánia mm, nebola schopná e, dobre využiť tých e, ročných 16 miliónov. A my sme pochopili, že rybolov ako taký, že nie je úplnou prioritou pre celú krajinu. Sú tu napríklad otázky súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, infraštruktúrou, vzdelávaním. A keď hovoríme o tom, ako sa krajina stotožňuje s hlavnými rozvojovými líniami, tak rybolov je až na druhom mieste. To sa ukázalo už pri predchádzajúcom protokole a preto sme, preto sme znížili e, tie dotácie. E, vedzte, že sme to nespravili, pretože si myslím, že tu nie je potreba. Je, ale možno, že nie konkrétne v rybolovnej oblasti. Potom e, citlivá otázka hlavonožcov. Mauritánia nám jasne povedala, že chce e, rozvinúť e, ten malý rybolov, aby miestni rybári mohli loviť tie hlavonožce. Takíto malí rybári sú schopní vyloviť ale všetky hlavonožce. na to nemôžeme nič povedať, je to ich právo a našou povinnosťou je ich podporiť. Potom k tým priemyselným e, flotilám e, v mauritánskych vodách prichádzajú z Číny. Samozrejme, Mauritánia nemá svoje vlastné lode, e, teda také, ktoré by e, postavili za mauritánske peniaze. Nie, tie peniaze prichádzajú z Číny a plavia sa pod mauritánskou vlajkou. Taktiež tu to nie je vždy jasné, preto som to chcel jasne povedať. V súčasnosti Mauritánia sa zbavuje e, starých čínskych lodí, zastaralých, ktoré už e, nesplňajú tie napríklad hygienické požiadavky, ktoré stanovuje generálne riaditeľstvo Sanko. Tieto lode teda vymiznú, a možno budú nové lode. Možno viete, že bude nový dohovor s Čínou, podpísaný čo nevidno, ale zatiaľ. E, Mauritánia, konkrétne minulý týždeň, e, znížila svoje záväzky o vzťahu s Čínou. Zatiaľ Európska komisia či budú, nevie, či budú nové čínske lode na lov lavonožcov. A my budeme Mauritániu podporovať v tom, aby uprednostnila rozvoj toho e, malého e, rybolovu a nie ten priemyselný rybolov. Um, ak by však Mauritánia e, politicky rozhodla, že okrem malého rybolovu bude rozvíjať aj priemyselnú flotilu pod e, mauritánskou vlajkou, tak vedzte, že nebudeme nadšení, ale jednoducho musíme to rešpektovať. A ešte veľmi stručne k tým bodom, o ktorých hovoril pán Preda. Ja viem, že toto nie je rybolovný výbor, ale aspoň sa k tomu vyjadri. E, tento protokol nie je oveľa drahší. E, lepšie, oveľa lepšie odzrkadľuje skutočnú cenu rýb a nie je pravda, že všetky e, rybolovné možnosti sa znížili. Napríklad je menej pelagických druhov, ide teda o akési, akúsi správnu adaptáciu. E, tie technické požiadavky možno sú prísnejšie, možno áno, ale je za tým e, to kritérium udržateľnosti Takže či má komisia dávať e, prednosť iba e, obchodným aspektom, aj keď by sa napríklad ničili e, dna oceánov, alebo či naozaj treba myslieť aj na tú udržateľnosť. Tie 2 vylovených rýb, ktoré by mali skončiť na trhoch v Mauritánii to nebude predávané množstvo, ale bude sa bezplatne rozdávať. Pôjde o bezplatnú distribúciu eh, rýb pre tie najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva. Eh, toto by teda nemalo spôsobiť akúsi nerovnováhu na mauritánskom trhu. Ďakujem pekne a som k dispozícii, ak by ste ešte mali nejaké otázky. Ďakujem pekne, pán Cortez Lastra. Si me lo permite, Presidenta, que quisiera hacerle también una pregunta a la, a la Comisión. Y es... Eh... Áno. Ak dovolíte, by som teraz chcel od, otázku položiť komisii. Akým spôsobom vlastne ovplyvňuje táto dohoda Európsku rybárskú flotilu, ktorá v súčasnosti v tej oblasti loví ryby? a kedy to vlastne vstúpi do platnosti, keď budú musieť byť tieto e, plavidla stiahnuté v nadväznosti na zamestnanosť, respektíve nezamestnanosť. A pokiaľ ide o stafilokoky v tejto oblasti, je tam nejaké riziko? E, to sú otázky, samozrejme, ktoré sú vzájomne poprepájané. A pokiaľ ide o percento stafilokokov, ktoré sa voľne potom dostávajú medzi obyvateľstvom v Mauretánii sa snaží komisia o to, aby v nadväznosti na tento program, podľa ktorého by sa nemali zvyšovať ceny rýb, alebo keby ste nám proste mohli povedať, ako to vlastne má fungovať, ako to bude v praxi vyzerať. Ešte si sama sebe dám slovo. Ja si pamätám, keď som eh, bola predsedničkou tohto výboru pre rybolov, tak bola dohoda s Gineou. Ja som si uvedomila, že tie dohody sú nespravodlivé a mňa to pobúrilo. A musím povedať, že keď som sa pozrela na túto dohodu s Mauritániou a na správu kolegyne Meissner, kde sa opisuje konečne vyvážená dohoda, ktorá zohľadňuje zdroje a potreby miestneho obyvateľstva aj udržateľnosť, tak je to naozaj e, veľké potešenie a som veľmi spokojná. Blahoželám teda spravodajkyni aj rokovaciemu týmu, pretože zohľadnili aj environmentálne a rozvojové faktory a musím povedať, že pre náš výbor DV zažiť takúto zmenu, to je naozaj veľkým uspokojením. Nech sa páči, máte slovo. Madame. Ďakujem pekne, pani, správo- pani predsednička, za takéto povzbudivé slova. Nepočujeme to každý deň. Možno odpoviem na otázku. Áno, e, isté lode budú stiahnuté napríklad tie nalov e, hlavonožcov nebudú nadbytočné kapacity, takže budú musieť e, prestať s prevádzkou. Je to už aj tak, e, tak pretože protokol vypršal 31. júla, odtedy sa nelovia hlavonožce, ani sa nebudú, jedine, že by v neistej budúcnosti by Mauritania ako zvrchovaný štát rozhodla a e, pridelila časť e, nadbytku EÚ. Nedá sa to vylúčiť, ale nedá sa to ani požadovať. Kolonial, kolonializmus už skončil a nemôžeme Mauritánii rozkazovať, čo má robiť so svojimi mm, rybolovnými zdrojmi. K tej dobrej správe mm, populácie hlavonožcov v protokole stojí, to, že Mauritánia musí vypracovať rybolovné plány pre všetky odvetvia a musí udržateľne loviť akýkoľvek druh rýb. Platí to teda aj pre hlavonožce. A po tretie, k tým dvom percentám, ktoré majú byť darované, bezplatne rozdané, to sa netýka hlavonožcov, čo je logické, prečo sa už hlavonožce nelovia ale týka sa to iba malých pelagických druhov, teda malých rýb, ktoré žijú blízko hladiny, nemajú veľkú e, ekonomickú hodnotu a budú bezplatne rozdané v Mauritánii. Nebude to mať obrovský vplyv, pretože obyvateľe Mauritánie sú púštni nomádi, mora sa boja, nevyužívajú ho ani sa neživia rybami, Takže mauritánsky trh s rybami skoro ani neexistuje. Akorát, že teraz je tu e, potravinová kríza, dosť výrazná, takže sa trošku e, obracajú na ryby, pretože mm, iné ani veľmi nie je. Takže e, tie dve percentá, to opäť hovorím pánovi Predovi, ja v podstate hovorím to isté, teda, že tie 2% eh, nenarušia trh s rybami v Mauritánii. Ďakujem. Pani Meissner, na záver máte slovo. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe äh, sehr aufmerksam zugehört. Es ist ja so, dass die meisten doch... Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Äh, Dúfam, že väčšina z vás vlastne pochopila, a aké sú tam ťažkosti, pokiaľ ide práve o rybolov v nadväznosti na niektoré členské štáty, ale ja si naozaj myslím, že z rozvojového hľadiska je to veľmi dobré. A tak, ako to tu odznelo, včera to bolo podpísané, takže my samozrejme to odsúhlasíme. Samozrejme, že by bolo lepšie, keby sa bolo počkalo na to, že k tomu parlament e, nejaké stanovisko zaujme, ale ja si naozaj myslím, že v podstate e, dúfam teda, že táto dohoda bude úspešná aj pokiaľ ide o budúcnosť. Je tu lehota do 9. januára do obeda na prekladanie pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. Hlasovať sa bude 18. februára. Ideme teraz na bod 9 nášho programu Situácia žien v Severnej Afrike. Spravodajkyňa je pani Korina Kretu. Žiaľ, nemôže byť prítomná. Takže pán Cortés Lastra ju zastúpi. Je to stanovisko určené výboru FAM, gestorskému výboru, takže pán Lastra, máte slovo. Sí, gracias, presidenta. Bueno, como usted ha dicho, nuestra colega Corina Cretu es la ponente de opinión de, de desarrollo. naša kolegyňa pani Korina Kretu vlastne vypracovala toto stanovisko v nadväznosti na situáciu žien v Severnej Afrike. Ide v podstate o, o výbor žien, e, ktorý to pripravil a ona sa ospravedlňuje za to, že e, tu nie je prítomná. Pokiaľ ide o e, situáciu žien v Severnej Afrike, je to mimoriadne dôležité, hlavne pokiaľ ide o takúto ekonomickú a humanitárnu krízu v Afrike. A plné využívanie eh, pracovných síl, to je spôsob, ako by sa vlastne mohla konkurencieschopnosť podporovať a takisto aj rast. Severná Afrika je taký región, kde je naozaj potrebné presadzovať eh, práve eh, tieto záležitosti týkajúce sa rodovej príslušnosti a pokiaľ ide o zastúpenie týchto žien a právnu ochranu žien, bohužiaľ nie je dostatočné v Severnej Afrike, pretože to ich postavenie je veľmi slabé. A ako veľmi dobre viete, v Egypte eh, bola vypracovaná nová ústava a tie, tá situácia sa odlišuje od jednej krajiny eh, k druhej v Severnej Afrike. A samozrejme, že tie podmienky nie sú najlepšie v tomto celom regióne. Na to, aby sme mohli využívať e, potenciál žien, naša kolegyňa pani Korina Kretu hovorí, že by sme mali e, sprístupňovať predovšetkým vzdelávanie ženám, dievčatám, aby boli naozaj patrične vzdelané a aby eh, naozaj eh, tým pádom vlastne eh, sa presadzovali dobré modely, pokiaľ ide o rodinné modely v školách a aby sa podporovali práva týchto dievčat. Takisto by sme mali zaručovať prístup k lekárskej starostlivosti a k možnosti vyjadrovať sa k istým veciam pretože bohužiaľ nedostatočný dôraz na práva žien je veľmi um, um je niečím, čo vzbudzuje v nás obrovské obavy, pretože toto sú veci, ktoré musíme naozaj podporovať a pokiaľ ide o túto agendu, pokiaľ ide o plácu, ktorú dostávajú tieto ženy, feminizáciu v nadväznosti na zamestnanosť, nedostatok odbornej prípravy, ktoré dostávajú tieto dievčatá a ženy. Toto musíme samozrejme počiarknúť, aj sociálnu ochranu. A okrem toho aj je potrebné vypracovať národné pracovné programy, aby skutočne e, sa do tohto zapojili aj občianské e, organizácie, a naozaj je potrebné presadzovať rovnoprávnosť a e, žen, práva žien. A naozaj organizácie, ktoré fungujú v rámci občianskej spoločnosti, musia presadzovať takúto rovnosť e, pohlaví a e, práva žien. Takisto je potrebné objasniť si isté E, nezrovnalosti, nezrovnalosti na výklad, pokiaľ ide o odsek 7. Takže samozrejme, že dúfam, že moji kolegovia e, sa k tomuto vyjadria. Pani Záborská, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani. E, spravodajkyňa nášho stanoviska, ale chcem povedať, že že je to stanovisko, ktoré je veľmi, veľmi vyvážené a dokonca by som povedala, že v tomto stanovisku je to, čo chýba v správe. Tým, že som členkou aj výboru pre práva žien, tak presne tie body, ktoré pani Kretu, alebo na ktoré pani Kretu upozornila v stanovisku rozvojového výboru, mi chýbali v správe e, pani poslankyne Kosta. E, je treba povedať, že tá pôvodná správa je príliš spolitizovaná a príliš reflektuje len situáciu v Severnej Afrike za posledný rok. A vieme, že tie problémy žien e, sú oveľa hĺbšie a, a idú veľa rokov, veľa rokov dozadu sú výrazne poznačené kultúrou tohoto regiónu. E, tento región e, pomerne dobre poznám. Pracovala som tam ako lekárka 4 roky a skutočne tie problémy, ktoré pomenovala e, pani Kretu, sú tie, sú tie najzásadnejšie. Možno jedine v bode 5 by som ešte zdôraznila mikrokredity. Ona hovorí o, o programoch, ktoré sú zamerané na, na e, rovnaký prístup na pracovné trhy, ale možno, možno otázku mikrokreditov, e, nielen odbornú prípravu e, žien podnikateliek, ale umožniť, umožniť im aj finančnú, finančnú zábezpeku, aby mohli začať podnikať Ináč si myslím, že toto podám ešte ako pozmeňovací návrh, ale inak e, skutočne som e, prijala e, text tohoto stanoviska veľmi, veľmi dobre. Ďakujem pekne. Merci. Mission. Ďakujem pekne. Slovo má pani Rafaela Jodis, ktorá zastupuje komisiu. Ďakujem veľmi pekne za slovo. A my sme samozrejme e, pozorne si prečítali túto správu a e, snažili sme sa všetko pochopiť, čo e, tam vyjadrila spravodajkyňa. Spravodajkyňa samozrejme hovorí o tejto situácii žien. A bohužiaľ, samozrejme častokrát práve pokiaľ ide o tie prierezové oblasti, tento E, táto rodová príslušnosť zohráva veľmi dôležitú úlohu a práve preto túto správu budeme brať veľmi vážne, ale dovolte mi, aby som ešte minútu e, venovala tomu, že by som vám chcela pripomenúť, že máme 92 miliónov eur, ktoré dávame na takéto projekty v nadväznosti na bilaterálnu spoluprácu. V ehm, ehm, my pred mesiacom sme práve dali e, pomerne veľký objem takýchto finančných prostriedkov v nadväznosti na e, zlepšenie ženských práv, pretože sme presvedčení, že pokiaľ ide o politickú situáciu, že tá sa nezlepšuje v tomto regióne a hlavne v niektorých krajinách. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Pán Lastra na záver. Ak nič nemáte, tak iba pripomeniem, že tá lehota na pozmenujúce návrhy je, beží do 19. decembra do 10. hodiny ráno. Hlasovať e, o tejto správe budeme 22. januára. Teraz by sme išli na bod 10 nášho programu. Ide o platformu pre vonkajšiu spoluprácu a rozvoj. V záveroch expertnej skupiny v tejto oblasti zaslala komisia 26. parlamentu list s výsledkami tejto práce expertov a ide hlavne o návrh, čo sa týka vytvorenia, fungovania tejto platformy. Môžete sa vyjadriť prostredníctvom obvyklých mechanizmov a pôjde o to rozprúzdiť parlamentnú diskusiu o tejto platforme. Ako viete, pán eh, Stás bol vymenovaný ako pozorovateľ eh, za náš výbor na tejto platforme. Žiaľ, dnes nemôže byť prítomný osobne a poprosil ma, aby som ho zastúpila. Pán Žemrejs Konde je vedúcim oddelenia pre finančné nástroje na komisii a odprezentuje nám e, ciele a spôsob fungovania tejto platformy, ktorá prvýkrát zasedla 14. decembra. Po jeho vystúpení vystúpi pán Alessandro Carano, šéf oddelenia pre politiky mimo EÚ. Je to oddelenie pre inštitučné záležitosti Európskej investičnej banky a potom pani Katrin Kola, vedúcou oddelenia pre operácie mimo EÚ a v kandidátskych krajinách opäť za Európsku investičnú banku. Takže pán Rajs Konde, máte slovo na 10 minút. Ďakujem pekne, pani predsednička. Za tých 10 minút chcem priamo hovoriť o cieľoch platformy, tak ako boli nakoncipované a stanovené v rámci pracovnej skupiny ktorá pracovala od novembra do júna. Hlavným cieľom platformy je zlepšiť e, kvalitu a účinnosť plánovacieho mechanizmu EÚ. Má sa zohľadniť aj politický rámec, e, ktorý zastrešuje vzťahy s partnerskými krajinami. A E, podarilo sa pozrieť na oblasti rozvoja, susedstva a rozširovania. Hlavným cieľom platformy je taktiež zaručiť e, koordináciu e, spolupráce medzi komisiou a finančnými inštitúciami. Platforma má pokryť všetky regióny aj mimo EÚ, teda tam, kde pôsobí EÚ v oblasti rozvoja a koordinácii. Ehm, má vypracovať odporúčania a dávať rady, hlavne pri hlavných e, plánovacích e, krokoch a taktiež sa má pokryť e, sektor, ktorý sa týka rozvojového aspektu nástrojov. Ide o to zvýšiť súlad investičných akcií, účinok nástrojov taktiež súľad e, s európskou politikou a taktiež ide o to znížiť transakčné náklady. Platforma má nejakým spôsobom zapojiť všetkých aktérov, e, finančné inštitúcie, príjimateľské krajiny v rámci toho e, blendingu Štruktúra platformy však e, nenahrádza existujúce mechanizmy a teda nemusí príjmať rozhodnutia, ale ide o to obrátiť sa na vhodné e, grémia, buď e, správcovské odbory alebo na komisiu. Čo sa týka štruktúry, tak platforma je vlastne pracovnou skupinou komisie, skupinou expertov. Je tu e, jedna politická skupina, kde je komisia členskej krajiny, Európska služba pre vonkajšiu činnosť a taktiež e, parlament ako pozorovateľ a potom druhá e, technická skupina, kde je komisia, Európska investičná banka a ostatné finančné inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na rôznych finančných nástrojoch. A sekretariát týchto dvoch skupín bude e, mať na starosti komisia. Tak ako už povedala pani predsednička, prvé zasadnutie platformy sa uskutočnilo minulý piatok 14. decembra. Išlo najskôr o to vyjasniť si spôsob fungovania potom boli odprezentované rôzne finančné nástroje v jednotlivých regiónoch a taktiež bol prijatý e, pracovný plán, nie formálne, pretože to si vyžaduje písomný postup. Myslím, že to nie je spochybňované, ale išlo o pracovný plán na rok 2013 a vznikli e, dve skupiny jedna, e, ktorá sa bude venovať existujúcim nástrojom investovania. Pôjde taktiež o to identifikovať osvedčené postupy a možno, že mm, zamerať sa aj na nedostatky. A potom druhá skupina, ktorá bude rozvíjať tú činnosť zameranú na blending, na, na, na ten mix. Pôjde o to Eh, odhadnúť dopad a tu eh, platí bežné výkazníctvo. Tieto dve technické skupiny podľa komisie by mali začať pracovať okamžite od januára. Prvá skupina, ktorá sa pozrie na existujúce finančné nástroje, tak tu komisia navrhuje, aby na čele stála komisia. A čo sa týka eh, toho, tej skupiny pre blending, tak tu e, to komisia chce zveriť do rúk Európskej investičnej banky. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Slav, slovo má teraz pán Karano a pani Kola. Oni si rozdelia tých 10 minút, ktoré majú k dispozícii. Veľmi pekne ďakujem. A veľmi pekne vám ďakujem aj za to, že ste nás pozvali. Veľmi sme radi, že sme mohli prísť na tento výbor pre rozvoj a v podstate sme chceli vám vysvetliť isté veci, že ako to je medzi tými grantmi a pôžičkami, pokiaľ ide o <clears throat> túto, tak povedať, zmes. Samozrejme, že ide vlastne o istú intervenciu zo strany EÚ, ide o rozhodnutie parlamentu a rady, ide o tzv. externý mandát, teda vonkajší mandát, a pokiaľ ide o rôzne regióny a samozrejme, že pokiaľ ide o AKT, tak vlastne je to prostredníctvom dohody z Kotonu. Samozrejme, že poskytujeme e, pôžičky e, patričným spôsobom e, v kombinácii s rozpočtovými prostriedkami. Ide vlastne o podporu financovania udržateľných investícií. Toto sme robili už veľmi dlho a hlavne sa zameriavame na tri odvetvia. Jedným je rozvoj súkromného eh, sektora a to je v súlade v podstate s novou agendou eh, pre zmenu. Potom je tam podpora ekonomickej a sociálnej infraštruktúry a podpora eh, zmiernenia dopadu klimatických zmien. A moja kolegyňa vám uvedie niekoľko príkladov takých projektov, ktoré sme financovali. A pokiaľ ide o našu úroveň činnosti mimo EÚ, tá, to predstavuje približne 8 miliard eur ročne a predstavuje to približne jednu tretinu celkovej činnosti na celom svete za posledných 5 rokov v priemere. A samozrejme, že keď budeme brať do úvahy aj aktivitu v rámci EÚ, ktorá je veľmi rozsiahla, ako pravdepodobne viete, ale Európska rozvojová a Európska banka pre obnovu a rozvoj je vlastne najväčšou bankou, ktorá sa zaoberá touto činnosťou. Samozrejme, že toto eh, je úroveň činnosti, ktorá je vlastne ešte rozsiahlejšia ako v rámci EÚ. Samozrejme, že eh, sme v 2007 začali eh, sa zapájať do rôznych takýchto nástrojov, ktoré vytvorila Európska únia v Afrike, v susedných krajinách, na Balkáne a tak ďalej a stále na, vo viacerých Um, a ďalších regiónoch. A samozrejme, že sa snažíme vlastne nejakým spôsobom um, vytvoriť istú rovnováhu v nadväznosti na um, dostupné finančné prostriedky a uh, tie uh, úlohy, ktoré je potrebné riešiť. My sa samozrejme budeme snažiť naďalej uh, vytvárať isté prepojenie v nadväznosti na orientáciu politiky a budeme sa snažiť samozrejme prakticky si prispôsobovať tieto veci, pokiaľ ide o takéto investičné financovanie. Kľúčom je podčiarknúť, že naozaj veľmi úzko spolupracujeme s rôznymi finančnými inštitúciami, predovšetkým s komisiou a samozrejme, že toto je celkom jasné, ale samozrejme, že aj s inými finančnými inštitúciami, tak súkromnými ako aj verejnoprávnymi a máme rôzne prístupy, pokiaľ ide o našu činnosť a pokiaľ ide o viditeľnosť. Eh, pretože keď Európska banka pre obnovu a rozvoj vlastne eh, financuje tieto veci, tak musí byť celkom jasné, že toto je celkom jasne akcia, akčný krok EÚ. To znamená, že naozaj sa snažíme konať eh, synergickým spôsobom, aby sme vlastne istým spôsobom Eh, takto znásobovali tú finančnú pomoc zo strany EÚ a ako veľmi dobre viete, samozrejme, že ehm, nedostatok finančných prostriedkov si vlastne práve eh, vyžaduje stále viac a viac takúto možnosť vlastne kombinovaných zdrojov. Samozrejme, že dodržiavame patričné normy a prirodzene rešpektujeme aj všetky kontroly ktoré boli e, zavedené, pokiaľ ide o rámec EU, to znamená e, e, dvor auditorov a kontrolóri a tak ďalej. Samozrejme, že niektoré ďalšie finančné inštitúcie tie v podstate majú vlastne k dispozícii aj finančné zdroje svojich akcionárov, ale u nás to tak nie je. Takže my v podstate, um, preto to zdôrazňujeme, my nemáme vlastne nejak takú možnosť komplementárnosti, pretože 40 e, projektov mimo EÚ spolufinancujú iné finančné inštitúcie. Ale chceli by sme počiarknúť, že existuje v podstate rozdiel medzi e, bankou EÚ a ostatnými inštitúciami. Samozrejme, že sa v budúcnosti budeme viac zameriavať na tento tzv. blending a dostaneme mandát aj na vonkajšiu spoluprácu, pokiaľ ide o roky 2013 a 2014. O tom by sa malo diskutovať v podstate e, v budúcom roku a môj a kolegyňa vám ešte uvedie niekoľko praktických príkladov. Ďakujem, Alessandro. Využijem túto možnosť. Ja by som chcela zdôrazniť to, že spolupráca medzi investičnou bankou a komisiou má dlhú históriu, pretože budúci rok oslavíme 50. výročie spolupráce v rámci krajín AKT. Takže už 50 rokov slúžime členským krajinám, komisie a partnerským krajinám pri uplatňovaní dohody, ktorá spája EÚ a AKT. Potom samozrejme prišli ďalšie dohody, ale je to dôležité spomenúť a môžem možno nadviazať aj na jeden e, investičný nástroj, ktorý bol jeden z prvých, ten peňažný fond pre africké, africké infraštruktúry. A tu chcem spomenúť mm, jeden projekt, ktorý najlepšie ilustruje to, akým spôsobom my ako inštitúcia môžeme slúžiť EÚ pri rozvoji projektov. Ide o oblasť veľkých jazier v Afrike. Ide o výrobu eh, elektriny vďaka eh, vodnej sile medzi Kongom a Ruandou. A spája to teda ešte aj Burundi, tri krajiny teda. My sme na tom veľmi úzko spolupracovali s komisiou prostredníctvom delegácie komisie priamo na mieste. Konkrétne od roku 2008 bolo uskutočnených veľa technických štúdií, potom aj organizačné a inštitucionálne štúdie a išlo o to vytvoriť, vybudovať e, tretiu eh, vodnú elektráreň na tejto priehrade. A my sme spolu s komisiou teda rozvinuli tento projekt a potom sme zapojili ďalších e, investorov a inštitúcie, samozrejme Európanov, mm, ale aj Svetovú banku, Africkú rozvojovú banku, Juhoafrickú regionálnu banku. A tu teda ide o moment, kedy si môžeme povedať, že napríklad do roku 2018 bude táto elektráreň môcť zásobovať elektrínou tento subregión, čo je zásadné. A ďalší dôležitý bod pri tomto projekte. Mm, dokázali sme spojiť tri krajiny, ktoré možno nemali tie najlepšie vzťahy. A spojili sme troch ministrov čo myslím, že veľmi pozitívne vnímala aj komisia. Takže je to naozaj úspech už samo o sebe, je to iba príklad, dúfam, budú ďalšie, ale keďže času nie je veľa, tak iba uvediem tento príklad. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz sa vyjadrím ja za e, pána Bacasa. Náš e, výbor víta fakt, že platforma konečne mohla začať pracovať. Ehm, prvýkrát to bolo minulý piatok. Pán Stas ehm, je e, pozorovateľom. Žiaľ, nemohol byť prítomný na zasadnutí minulý piatok kvôli e, chorobe. Avšak e, chcem pripomenúť, že Európska komisia zaslala správu o platforme, konkrétne vo forme listu generálnemu tajomníkovi parlamentu, konkrétne 26. oktobra. Ale to e, neznamená, že ide o oficiálnu konzultáciu parlamentu, pretože musí byť správa výboru, potom e, prejednávanie na e, pléne. My sme však nechceli e, blokovať e, túto platformu ale chceme, aby riadna konzultácia prebehla v nadchádzajúcich dvoch rokoch. Niektoré členské krajiny na tom prvom zasadnutí platformy zdôraznili, že návrhy komisie e, ohľadne platformy sa výrazne líšia od toho, čo komisia a e, členské krajiny rozhodli na e, pracovnej skupine rady. Takže naďalej platí, že je to akýsi základ, ale že by malo byť možné ešte o ňom rokovať. A preto teraz navrhnem uh, isté podnety nášho výboru. Názov by mala, mal byť platforma pre blending a pôžičky v kontekste um, mm, vonkajšej pomoci je to trošku obmedzujúce v porovnaní s predchádzajúcim návrhom, ale predsa len by tam mal explicitne byť uvedený e, názov rozvoj, pretože ide o e, ten, túto pomoc a nie iné finančné nástroje EÚ. Prvé zasadnutie platformy sa zameralo na procedurálne pravidlá fungovania my sme komisii povedali, že tak ako niektoré členské krajiny si myslíme, že Európska investičná banka ako oficiálna inštitúcia EÚ, ktorá sa musí pridržať e, európskych rozvojových cieľov, podlieha kontrole parlamentu a mala by byť súčasťou politickej skupiny platformy. Náš výbor je spokojný s tým, tak ako povedali niektoré krajiny na zasadnutí, že teda táto otázka ešte nie je definitívne uzavretá. Budeme mať príležitosť ešte hovoriť o tejto otázke, taktiež hovoriť o prioritách nášho výboru, čo sa týka hlavne poskytnutej pomoci konkrétne pri eh, využívaní nástrojov a poskytovaní pôžičiek. Treba eh, pochopiť, že je potrebná predbežná analýza dopadu, ak by došlo ku koncentrácii činnosti. tak tiež e, treba zistiť, aký dopad by to mohlo mať na e, chudobu, ak by to išlo hlavne cez ekonomické a sociálne infraštruktúry. My sme ochotní prispieť k tejto rozpráve aj podrobnejšie. Pýtam sa, či sú nejakí poslanci, poslankyne, ktoré, ktorí by sa chceli vyjadriť. Ak nie, tak opäť stručne dostane slovo pán Rajs Konde, pán Karon a pani Colin. Samozrejme, ak chcete niečo doplniť. madame. Áno, ak dovolíte, pani predsednička, ja ďakujem za vaše zhrnutie. E, z hľadiska komisie najdôležitejšie je začať s prácou. Už rok bežia prípravné práce, ide o to vytvoriť, išlo o to vytvoriť platformu a možno, ako ste povedali, všetko ešte nie je úplne doladené. Treba niektoré aspekty ešte upresniť, ale z hľadiska komisie a vzhľadom na budúci viacročný finančný rámec si myslíme, že je zásadné začať s tou technickou prácou, pozrieť sa, zanalizovať si existujúce nástroje a naznačiť budúce možnosti blendingu od roku 2014. Mm, na tom sa myslím zhodneme. To je absolútna priorita. Ja som si poznamenal vaše ďalšie pripomienky a vedzte, že ich postupím vyššie na komisii. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Plne podporujeme tú predstavu, že ide o proces neustáleho zlepšovania a sme presvedčení, že ambície platformy by mali byť vyššie, než je súčasný návrh. Vlastne sme sa zúčastňovali na mnohých výmenách vrátanie parlamentu, keď sa tu objavila tá myšlienka tak zhruba pred roka pol pri vzni pri revízii externého mandátu a bolo to vlastne rozhodnutie, spolurozhodnutie parlamentu, kde vznikla táto predstava vytvorenia toh, tejto platformy pri, pri tej revízii toho IB mandátu. A predstavujeme si to tak, že sme mali európske jadro v platforme, to boli tie európske inštitúcie, ktoré by sa zúčastňovali na tom, ako by sme mohli dať dokopy naše zdroje, finančné aj technické, odborné znalosti pre osoch externých politík, aby sme zlepšili ich e, účinnosť a doplnkovosť a podobne. Takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste dali ibe takúto dôležitú úlohu ako Európskej banke pri oboch týchto skupinách. Ďakujem. E, merci vous tous. Ďakujem pekne všetkým. Mne veľmi záleží na tejto platforme, mne záleží na jej údernosti mm, tých 8 miliard, ktoré by sme mohli využiť a spojiť s našimi e, darmi, je dôležité, aby Európska investičná banka mala špecifické postavenie a nebola e, na rovnakej úrovni ako ostatné e, inštitúcie, takže budeme o tom ešte hovoriť a uvidíme, ako to celé dopadne. Teraz našu schôdzu odročíme. Budeme pokračovať zajtra o 9. ráno v rovnakej miestnosti. Bude to za zatvorenými dverami, pretože budú zasadať koordinátory. A potom o 10. opäť za zavretými dverami povieme, ako aká je spätná väzba, čo sa týka investičného nástroja pre rozvojovú pomoc. A potom verejné zasadnutie bude pokračovať presne od 10.20. Pôjde o diskusiu s komisárkou Žoržievou. Konkrétne pôjde o pracovný program komisie na rok 2013 v oblasti humanitárnej pomoci a iných e, prevádzkových priorít. Ďakujem teraz za spoluprácu a želám veľmi príjemný večer. Vidíme sa zajtra.